Is anyone from the Secretariat here? Je tu niekto zo sekretariatu? Right, ladies and gentlemen, welcome. We come to today's Takže dámy a páni, vítajte na dnešnom zasadnutí výboru pre zahraničné záležitosti. Pôjdeme k bodu 1, prijatie programu. Zajtra popoludní musíme prehodiť stretnutie koordinátorov s pani Helgou Schmidt a výmenu názorov s vedúcimi delegácie do, do Srbska. Už sme boli informovaní e-mailom. Ak tu nie sú žiadne ďalšie pripomienky, program môžeme požiadať schválenie. Fine, we come to point two. There are no chairs announcements. Takže bod 2, žiadne oznámenia e, predsedu v porovnaní s programom, aký sme navrhli. Prechádzame teraz na bod 3, závery dohody, ktorým sa vytvára medzinárodná nadácia EULAC E, ďalší bod na programe je prvé čítanie návrhu odporúčania pre spoločný návrh rozhodnutia rady ohľadom uzavretia dohody, ktorý sa vytvára e, medzinárodné nadácia Európskej únie, Latinskej Amerike a Karibiku. Táto nadácia má slúžiť ako nástroj posilnenia strategického partnerstva medzi oboma regiónmi e, v zmysle posilnenej účasti občianskej spoločnosti. V oktobri 2016 EÚ a celak podpísali dohodu, ktorým sa vytvorila táto medzinárodná nadácia. V novembri na požiadavku Rady Európsky parlament mal vyjadriť svoj súhlas a preto by som teraz rád slovo spravodajcovi, podpredsedovi, pánovi Kusovi, aby predstavil svoje názory k tejto dohode. Kolega, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, od 99. roku Latinská Amerika, Karibik a EÚ začali proces asociácie vytvorenia strategickej regionálnej dohody a v roku 2010 to bolo podporené uh, ECLAC uh, nadáciou, ktorú podpísali vedúci štát, eh, štátov a vlád EÚ a celák v roku 2010 a E, je tu medzivládny dialog e, v súlade s akčným plánom, e, je tu misia posilnenia regionálneho zblíženia, zviditeľňovania a aktívnej účasti občanskej spoločnosti na oboch stranách. Sú tu rôzne programy v rámci biregionálnych vzťahov podporujú sa stretnutia, dialógy s mimovládnymi organizáciami a mimovládnymi aktérmi. Tým sa má presilniť a prehobiť medzivládny proces eh, a eh, popasovať sa s výzvami oboch regiónov. Na základe analýzy a osvety bi regionálneho programu je potom možné aby medzivládne orgány zvážili konkrétne návrhy, ktoré vzniknú v rámci rozhodovania a sú tu dokumenty štátnej správy a podobne. Nadácia podľa mňa je dôležitým nástrojom v rámci asociácie, pretože pomáha a uľahčuje spoločnú prácu v mnohých oblastiach spoločného záujmu, ako napríklad momentálne sa vytvorila fórum na diskusie o hospodárskej produktivite a EU celé k spolupráce, ktorá bola kľúčom k tomu, aby sa zorganizoval ďalší akademický summit a aby sa čo najviac aktérov dalo dohromady aj z akademickej obce oboch regiónov po konfliktoch. Takže hlavy štátov a vlád všetci prijali politické rozhodnutie vytvoriť túto nadáciu ako medzinárodnú organizáciu. Takže prepojenie medzi vládnou časťou dialogu a občianskou spoločnosťou sa takto posilňuje eh, ak to bude náležite všetko nastavené. Problém je však v tom, že sú tu problémy s organizáciou, v zmysle toho, že to nemôže byť jednoduchá súkromná organizácia, pretože mnohé štáty v celaku to nevnímajú ako efektívneho hráča, pretože nemá medzinárodné postavenie a právne postavenie. A my dúfame, že tu bude vyváženejší dialog medzi krajinami Latinskej Ameriky a EÚ. Um, ehm, väčšina financovania momentálne je z EÚ, finančná pomoc na podporu uh, regionálneho dialogu, posilní vzájomné vzťahy, aby sme lepšie využívali potenciál aby sme splnili očakávania občanov ako EÚ, tak v Latinskej Amerike, aby sme reagovali na svetové výzvy. Takže ratifikácia EULAC, e, celá nadácie ako medzinárodná organizácie je plne opodstatnená. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kos, za vašu krátku prezentáciu. Navrhujem, aby sme teraz dali slovo tieňovým spravodajcom, aby sa mohli krátko vyjadriť, e, v, ak sú teda prítomní EPP, pán Antonio López. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže eh, tak povedal pán spravodajca, e, potvrdili sme právny štatút. E, od roku 90 sa odviedol obrovský kus dobrej práce, prehobenia vzťahov medzi oboma stranami a toto strategické rozhodnutie e, od e, prvého samitu z EU celá k vriu, súvisí s posilnením a budovaním interštitucionálnej dohody medzi dvoma regiónmi a posilnenia vzťahov politických rozmerov v rámci ujednaní medzi dvoma regiónmi pre uľahčenie výmeny informácií. Dialo sa to na strategické úrovne od samého začiatku. E, sme posúdili, že to je užitočné a potrebujeme, aby to malo náležitý právny štatút, aby mohli sme fungovať e, autonómnejšie, efektívnejšie. Je potrebné inter- medzivládne orgán e, tohto typu, ktorý potvrdí dohody medzi EÚ a celým regiónom. A je tu v podstate mandát na samite e, z Madridu, ktorý posilní a skonsoliduje existujúce dohody medzi oba stranami. Nadácia bude základným pilierom pre dialog medzi regiónmi CELAC a EÚ a bude, priprajo, bude zabezpečovať e, to, aby sa splnili očakávania občanov na oboch stranách, aby sme reagovali na aktuálne výzvy. Posledný summit bol v Bruseli v roku 2015 a v rámci neho sa hovorilo o mnohých dôležitých veciach pre občanov oboch regiónov a súhlasím s tým, čo povedal pán spravodajca ohľadom financovania. Ďakujem pekne. Teraz SAD. Pán Sis je tu prítomný? Nie? Pán Tanak, pán Osobicius? Ani... Takže pán Castaldo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ale veľmi stručne. Ja by som chcel povedať, že plne súhlasím s ratifikáciou tejto dohody a som veľmi rád, že sme to, čo, mm, teší ma to, čo povedali predrečníci, je potrebné posilniť túto spoluprácu a e, nadácia je dôležitá Takisto už vidíme teraz, že to pomáha e, zabezpečiť to, aby štáty na oboch stranách týku spolu hovorili. Je to veľmi dôležité pre občianskú spoločnosť na oboch stranách. E, pre všetkým pre nás je zaujímavé dôležité zdôrazniť to, že vzťahy medzi Latinskou Amerikou a EÚ by nemali vychádzať len z nejakých e, ekonomických aspektov, ale aj politicko-kultúrnych v širšom zmysle slova. Súhlasíme s určitými obavami, ktoré tu zazneli ohľadom financovania a súhlasím so spravodajcom v tom, že je tu ochota zabezpečiť ratifikáciu tejto dohody a súhlasím s tým, aby veci sa zrealizovali veľmi rýchlo. Tu by som sa chcel poďakovať e, spravodajcovi za doteraz odvedenú prácu. Ďakujem pekne, pán Kastaldo. Chce sa ešte niekto z iných kolegov vyjadriť? Pán Koso, chcete zareagovať? Nech sa páči. Áno, veľmi stručne. Eh, je dobré počuť takúto jednomyselnosť od všetkých tieňových spravodajcov. Eh, teší ma to pre tú celú dohodu, pretože si myslím, že je veľmi dôležité mať jednomyselnú podporu ratifikácie tejto nadácie. Eh, tým sa zmení právna subjektivita nadácie a mm, budeme môcť prehlbiť našu regionálnu spoluprácu takýmto spôsobom. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne kolegovia. A teraz by som rád oznámil lehoty na pozmenujúce návrhy 12. júla o 11. hodine. Dobre, takže teraz sa dostávame na bod číslo 4. EU-Afrika stratégia, posilnenie rozvoja. Teraz budeme diskutovať o návrhu stanoviska pána Kastalda v tom našom stanovisku prispejeme k správe z vlastnej iniciatívy, ktorá pripravuje výbor pre rozvoj. A chcel by som pripomenúť, že 5. summit EU Afrika sa bude konať v Abidžáne 28. a 29. novembra a že správa by mala byť príspevkom do diskusie ehm, v rámci prípravy na summit. A teraz by som rád dodal slovo pánovi Kastaldovi, aby predstavil svoj návrh. Ďakujem. Mille presidente, cari colleghi, eh, come lei anche ricordava e come tutti quanti noi siamo ben coscienti. Uh, už bolo pripomenuté a že si všetci eh, uvedomujeme, že toto je naozaj veľmi dôležité pre vzťahy medzi EÚ a Afrikou. Povedali ste, že 29. novembra sa bude konať 5. summit Afrika-EÚ, ktorý bude naozaj kritický, dôležitý, rozhodujúci preto, aby sme si nadefinovali eh, budúcu spoluprácu medzi našimi dvoma blokmi. Od roku 2018 mm, budú pokračovať rokovania o období po dohode kotonu, z kotonu a toto je pre nás veľmi dôležité. Je dôležité schváliť uznesenie, ja som stanovisko za náš výbor, pretože chceme udeliť skutočný mandát našim zástupcom, aby mali aj politické pozície, ktoré vyjadrí náš výbor. V posledných rokoch Afrika prešla obrovskými zmenami ekonomickými, sociálnymi a politickými a to isté môžeme povedať aj z iných dôvodov um, o členských štátoch EÚ. Tieto zmeny a pohyby nemôžeme analyzovať len preto, že sa dejú v kontexte mm, stále viac prepojeného sveta. Je tu uh, určitá nová globálna dynamika, aj národné výzvy a to si vyžaduje náš spoločný prístup. Napríklad musíme mať väčšiu globálnu istotu, predvídateľnosť, medzinárodná bezpečnosť, boj proti terorizmu, klimatické zmeny, migračné pohyby. To sú všetko nové výzvy. Ehm, členské štáty EÚ sú hlavným partnerom Afriky, pokiaľ ide o obchodnú výmenu, ale aj rozvojovú pomoc, humanitárnu pomoc a sme takisto zásadným partnerom pre Afriku v oblasti bezpečnosti zo strany EÚ tu existuje naozaj záujem na prehlbení nášho vzťahu a takisto si uvedomujeme, že ak toto neurobíme, tak to bude mať závažné dôsledky. Eufemisticky by sme mohli povedať, že to budú negatívne dôsledky, ale budú oveľa horšie ako negatívne. Spoločné oznámenie z roku 2017 Renewed Impetus for Africa-EU Partnership uh, je podkladom vlastne na túto moju správu. Uh, v rámci výboru AFED sa domnievame, že zohrávame v tomto vzťahu veľkú úlohu a aj um, výbor pre rozvojovú pomoc by mal zaujať svoje stanovisko. Ako viete, uh, text, keďže sa jedná o určitý legislatívny postup, tak text musí byť stručný, ale dúfam, že sa nám aj spolu s tieňovými spravodajcami podarí v rámci krátkeho textu všetko vyjadriť. V prvých bodoch zdôrazňujeme, aký dôležitý je vzťah EÚ a Afriky a hovoríme, že je potrebné prehlbiť toto partnerstvo na základe spoločných záujmov a hodnôt a, a chceme spoločne riešiť globálne výzvy. V treťom odseku sa hovorí o bezpečnosti a o tom, že musíme našim partnerom pomôcť budovať odolné spoločnosti. Sú tu mnohonásobné výzvy, ale v prvom rade je potrebné investovať do vzdelávania a do vytvárania pracovných miest, najmä pre mladých. Ako hovorí oznámenie komisie, e, v Afriku čakajú demografické zmeny a 2,4 miliardy e, osôb bude žiť na tomto kontinente do roku 2050 a 60 e, z toho budú mladí ľudia. Čiže je potrebné vytvoriť 18 e, miliónov e, nových pracovných miest, najmä v subsaharskej Afrike. Je to obrovská výzva, ale aj príležitosť, neuveriteľná príležitosť. Títo mladí ľudia v ich štátoch musia mať perspektívu, perspektívu trvo, trvalo udržateľného rastu a ak sa nám toto nepodarí vytvoriť, tak to bude mať obrovské sociálne dopady. Už dnes vidíme, a, aké, akú podobu naberá terorizmus a migračné pohyby. E, ďalší odsek hovorí <clears throat> o e, boji proti terorizmu, o, o bezpečnosti a tam takisto sa musíme opierať o spoločné hodnoty EÚ, ktoré sú v súlade s demokraciou, s hodnotami ľudských práv a právneho štátu. O, odsek 5 hovorí o dôležitosti zahraničnej politiky EÚ a o tom, že musíme riešiť príčiny migrácie a musíme takisto zdôrazniť, že sú potrebné partnerstva s tretími štátmi, ktoré budú nie iba kvantitatívne, nebudeme tam iba kontrolovať počet migrantov, potrebujeme partnerstva, ktoré sa budú opierať o seriózny dialog. Musíme eh, podporovať našich partnerov eh, v ich eh, politickom aj sociálnom aj ekonomickom rozvoji. Čiže toto je zo pár bodov, ktoré sme zapracovali do prvého textu. Samozrejme, boli predložené pozmeňovacie návrhy, ktoré ešte dopracujú určité veci, ktoré sa tam neriešia. A som samozrejme ochotný spolupracovať ešte ďalej s tieňovými spravodajcami, tak aby ten výsledný text bol čo najobsiahlejší, aby sme zapojili do práce všetkých. Ďakujem samozrejme aj tieňovým spravodajcom, ktorí sa zúčastnili, pán e, Zala, pán Čezare, pán, pani Vautmans a ďalší, ktorí prispeli k tejto práci. Lehota je v štvrtok o 11.00 pre predkladanie pozmeňovacích návrhov. No a ďakujem samozrejme za záujem, za entuziasmus, za entuziasmus aj za všetky príspevky. Ďakujem. Thank you, Mr. Casado. Ďakujem pekne, pán Casado. Takže teraz prechádzame na vyhlásenia tieňových spravodajcov za EPP to Cezare. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne kolegovi Kastaldovi za predstavenie e, tejto správy, ktorá sa veľmi sústredí na svoju tematiku. Vzťahy medzi EÚ a Afrikou sú čoraz dôležitejšie, to bez pochyby. A treba, aby sme spoločne reagovali na aktuálne výzvy. Tu je potrebný dlhodobý prístup. E, treba vychádzať z podpory rozvoja, e, boja proti e, terorizmu, migrácii a podobne. Mnohé oblasti sú pre e, gestorský výbor DV, ale veľký priestor tu má naozaj aj príspevok AFETu. Je potrebné, aby sme koordinovane pristupovali k téme migrácie a boja proti terorizmu. Veľmi sa mi páči odkaz eh, na eh, politik, spoločnú politiku obrany a bezpečnosti a misie EU. Tie sú veľmi významné pre e, potrebu, e, pre podporu stability a bezpečnosti. Pokiaľ ide o moju skupinu, e, predstavíme obmedzený počet pozmeňovacích návrhov. Budú sa sústrediť obzvlášť na politické aspekty našej spolupráce a na bezpečnosť a migráciu. Myslím, že budeme môcť v našej práci postupovať rýchlo a že v novembri budeme pripravení a e, že sa nám tak e, podarí e, urobiť veľký kus práce v pokiaľ ide o naše vzťahy s Afrikou. Ďakujem pekne. Teraz pán Zala, tieňový spravodajca za SAD. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dovolte povedať, že návrh stanoviska je vyvážený, ale Zároveň si myslím, že je aj pomerne všeobecný a vágný a e, nepúšťa sa do ťažkých záležitostí. Myslím si, že AFED by mal E, dať do tejto diskusie takú politickejšiu a strategickejší pohľad. Táto e, úloha je dôležitá vzhľadom na rýchlosť a hĺbku zmien africkej politiky a africkej spoločnosti a ich dopad na záujmy EÚ pre Európu a pre naše zahraničné aktivity. Afrika sa stáva kľúčovou strategickou prioritou spolu s východným susedstvom či Blízkym východom. V tomto kontexte summit EU-Afrika na jeseň bude naozaj kľúčový. Ak budeme pokračovať tak, ako keby sa nič nedial, to aby, ako sme fungovali doteraz, to jednoducho nestačí. Potrebujeme nové impulzy a nové myšlienky. Jeden z kľúčových strategických otázok tá sa týka regionálnej integrácie a nebezpečenstiev nového protekcionárstva a týchto integračných tendencií v Afrike. EÚ by malo zohrávať silnejšiu úlohu pri podpore regionálnej integrácie a projektov v tejto oblasti vrátane rôznych zoskupení na E, v južnej, západnej či východnej Afrike a mali by sme pomôcť zabezpečiť e, komplementárne zbližovanie v súvislosti s celoeurópskym africkým zbližovaním v rámci Africkej únie. Zároveň by sme mali kultivovať bilaterálne partnerstva s kľúčovými partnermi ako kým je Južná Afrika, Nigeria či Etiópia. Sú to lídry, ktorí umožňujú tieto projekty integrácie. V Severnej Afrike musíme obnoviť projekt Únie Stredozemného mora. Nejako sme na to pozabudli. Bol to pomerne inteligentný projekt, tak aby sme boli spoločne zodpovední za regionálnu bezpečnosť. Ďalšou témou je Čína a jej hospodárske a strategické investície v Afrike je dôležité, aby EÚ našlo spôsob, e, ako zapojiť Čínu ako partnera do budovania stability, inkluzívneho rastu a právnych štátov v Afrike. A ešte na záver. Som presvedčený o tom, že by sme mali hovoriť aj o niektorých základných problémoch africkej správy a riadenia, konkrétne v e, štát. Vždy hovoríme o korupcii, ale Afričania vynašli lepší pojem pretože naozaj je to v podstate uchvátenie štátu a mechanizmus oligarchického obohacovania v mnohých afrických národoch. E, áno, je správne, že upozorňujeme na tragédiu nezákonných finančných tokov a komplicitu e, nadnárodných spoločností aj EÚ, ale e, problémy s, e, sú zakorenené niečom inom a oveľa hlbšie. Ja som predložil viacero pozmenujúcich návrhov k tomuto stanovisku a očakávam konštruktívnu diskusiu s pánom Kastaldom a možno v budúcnosti aj s pánom Pongom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Zala. Za ECR tu nikto nie je, takže sa dostávame k ALDE. Pani Falkmans. Ďakujem pekne. E, ďakujem e, s pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Mm, a súhlasím s ostatnými predrečníkmi. Snažíme sa dať jednoznačné stanovisko z pohľadu AFET. A predovšetkým potrebujeme zdôrazniť politickú spoluprácu s Afrikou a jej význam. Sú tu také dve zásadné veci, boj proti terorizmu a hospodársko. Ak sa pozrieme na posledný eurobarometer a očakávania Európanov, tak vidíme, že tí chcú, aby Európa bojovala proti terorizmu pre vlastnú bezpečnosť, ale chce, aby Európa riešila otázku migrácie a musíme ďalej v tomto dokumente, v tomto texte rozpracovať ešte tieto témy. Hovoriť debate o CSDP. To je veľmi dôležitá téma pre mňa, takže rada by som pokračovala a trošku rozpracovala túto tému. A potom sú to ešte ďalšie veci, ktoré mi v tejto správe chýbajú, ale v tom zmysle predložím pozmenujúce návrhy a dúfam, že ich spravodajca zohľadní. Spomenuli sa európske hodnoty. Áno, ale tu musíme hovoriť aj o právach žien, pretože v Afrike vieme, že keď sa má kontinent náležite rozvinúť, musíme zapojiť do celého procesu ženy. A to konkrétne podľa mňa sa musí vypichnúť v tejto správe. Zároveň musíme myslieť aj na také malé e, projekty. Spomenuli ste podporu súkromného sektora v Afrike. Áno, dobre. Ale podľa nás je potrebné zapájať e, veľvyslanectva európske spoločnosti a zainteresované strany, ktoré máme priamo v teréne a, a pokúsiť sa zmobilizovať e, takúto formu súkromných investícií. A zároveň musíme ešte hovoriť aj o spolupráci medzi európskymi univerzitami a americkými univerzitami a to isté sa týka aj spolupráce medzi vedcami. Afriku musíme vnímať ako plnohodnotného partnera. To by som chcela zdôrazniť aj v mojich pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem. Teraz sa dostávame GUE, pán Koso, nie? Dobre. Takže zelení tu nie sú. Takže druhé kolo. EPP, pán Peterle. Ďakujem, e, pán predseda. Tako pomembné točke, kot je náš odnos do... E, chcel by som sa vyjadriť k tejto téme. Tu sa riešia také témy ako náš vzťah k Latinskej Amerike a e, Karibiku a na druhej strane naše vzťahy k Afrike. V týchto dvoch poliach ide o podobné strategické akcenty. I keď pri Afrike by som E, chcel povedať, alebo by som povedal, že nás očakávajú oveľa komplikovanejšie e, témy. Ja súhlasím s tým, na čo kladú e, dôkaz pán spravodajca aj pán, pani Tieňovi spravodajcovia, pani Kastaldo Česa Zala a ďalší. Ale chcem ešte pridať jednu vec, jednu požiadavku, a to medziparlamentnú spoluprácu. Veľmi sa teším, že môžem konštatovať, že sa konkrétne tu naozaj sústredíme na uh, skutočnú spoluprácu s Afrikou, že sa zvolili dva štáty, s ktorými máme uh, hlbšie a cieľenejšie spolupracovať, Kenia a Tanzánia. E, to znamená, že sa tu snažíme o prehlbenú e, spoluprácu v rámci medziparlamentnej spolupráce. E, myslím si, že toto je veľmi e, významné a súhlasia so mnou mnohí poslanci. Predstavujem si tu témy, ktoré ešte prekračujú limity tém, ktoré sa riešia v AKT. V budúcnosti by sme mohli premýšľať ešte nad tou prehlbenou spoluprácou, ktorá bola e, spomínaná. Bilaterálna strategická spolupráca by bola dobrá a tak ďalej. Chcem ešte spomenúť, že prednedávnom sme diskutovali o význame kultúry v medzinárodnej spolupráci. Myslím si, že sa nám naozaj môže úspešne podariť e, prepojiť medzi sebou stratégie, ktoré budú viesť k lepším výsledkom. A pokiaľ ide o kultúru a medzikultúrny dialog, mám dojem, že Afrika e, nám pripraví ešte osobitné výzvy v tomto dialogu. Ďakujem Alojzovi Peterlemu, ďalším rečníkom pán Freund za SAD. ďakujem. E, dnes som v takej nálade, že budem hovoriť po anglicky. E, nie sme všetci expertami na Afriku, ale zhodujeme sa v jednej veci. Jeden z najväčších problémov, ktorý má tento kontinent, je nedostatok energie, najmä elektrické energie. Kombinácia výroby e, Kombinácia horka a suchého počasia často vedie k neznesiteľným životným podmienkam nemajú dostatok energie na chladenie domov, chladenie potravín alebo na zavlažovanie polí. Ale na to všetko existuje riešenie a to je tzv. off-grid power, teda in energia mimo prenosovej sústavy. V západnom svete máme komplikované a drahé e, elektrické siete, ktoré poskytujú energiu domácnostiam ale uh, s týmto systémom off-grid sa môže energia vyrábať ne, nezávisle cez solárnu energiu. Mnohé takéto projekty financujú už americké spoločnosti a zlepšujú uh, dramatickým spôsobom životné podmienky e, v Afrike. Ľudia majú teraz aj nové batérie, čiže môžu uh, si napríklad nabíjať mobilné telefóny, pozerať televíziu a môžu chladiť svoje bytové priestory a potraviny a ich deti Takisto si večer môžu písať domáce úlohy vďaka LED žiarivkám. No a toto sú projekty, ktoré nestoja milióny, ale menia veľmi veľa. Chcel by som vedieť, ako Európska únia prispieva k takýmto procesom zmien. S malým množstvom peňazí sa takýmto spôsobom naozaj e, urobí veľmi veľa. Veľa ľudí v Afrike teraz opúšťa svoje domovy e, a uteka do Európy. A e, podpora týchto ľudí v Európe stojí oveľa viac peňazí, ako keby sme ich podporovali u nich doma. Pán Nát, nech sa páči. Ja môžem vysloviť súhlas so všetkým, čo tu zaznelo. A je tu ešte jedna vec, e, ktorú chcem dodať. Bez bezpečnosti nie, nie e, rozvoja, rozvojovej politiky. Takže Môžeme byť síce politicky korektní, ale e, sme trošku mimo. V Mauritánii, v Nigerii, v Mali, v Burkine Faso, v Čad, v Sudáne, v Stredoafrickej republike, v Kongu, v Nigerii, v Kamerune sa dejú um, rôzne ve- hrozné veci. Neexistuje tam bezpečnosť a sú tam prítomné um, javy ako terorizmus a džihadizmus prístup Európskej únie je naozaj zastaralý a už nie zodpovedá realite. No a my potom samozrejme týmto tiež trpíme, aj keď to neuznávame, nepriznávame si to. Ak e, chceme vytvoriť e, lepší život pre africké obyvateľstvo, v prvom rade musíme dať bezpečnosť, aby už neboli prenasledovaní, vraždení a znásilňovaní džihadistami a teroristami. No a Európa Ehm, je veľmi naivná s tým svojim článkom 41, pretože platí zákaz používania peňazí z európskeho rozpočtu na vojenské účely. A tu by ale práve Afrika potrebovala veľmi eh, vojenské misie a aby sa tam mohol e, vybudovať bezpečný štát, bezpečné prostredie. Iba tak sa môže Afrika oslobodiť od džihadizmu. Na to by sme potrebovali ale jednomyselné schválenie rady a to je takmer nemožné. Myslím si, že tento parlament by mal začať konečne apelovať na ostatných politikov, aby e, začali vnímať realitu taká, aká je, aby prestali byť korektní, politicky korektní a aby sa e, aby sa konečne pozreli na veci také, aké sú. My nemôžeme mali pomôcť bez toho, e, aby sme mu dali zbranie. Pretože džihadisti majú v rukách zbranie, majú smrtonosný materiál a využívajú ho. A my musíme takisto mať zbranie, aby sme proti tomu mohli bojovať. Mali by sme sa teda zobudiť e, do reality. Musíme si zašpiniť ruky, ale bolo by to v každom prípade lepšie, ako najedne veriť v ten článok 41. Ďakujem. Posledným rečníkom je James Carver. Ďakujem. Nebudem eh, už veľa pridávať eh, k tomu, čo bolo povedome, eh, povedané. Ja si pohovorím s pánom Kastaldom ešte o pozmeňovacích návrhoch. Pán uh, Zala, ja vás veľmi rešpektujem o, osobne, ale vy ste hovorili o Číne a ľudských právach. Ja si myslím, že to naozaj vyvoláva veľké pochybnosti v, v mnohých smeroch, v mnohých aspektoch. Takisto e, musíme spolupracovať Eh, s rôznymi organizáciami, ktoré sú prirodzene v Afrike činné. Nemôžeme uplatňovať ten prístup one size fits all, pretože Afrika má veľmi odlišné regióny s veľmi odlišnými problémami. Nespomína sa tu napríklad eh, riešenie tých strašných súch, ktoré sú v africkom rohu. To dám asi do pozmeňovacieho návrhu, čiže pár takýchto pozmeňovakov v tomto smere prednesiem. Uh, Ďakujem, James Carver. Chce sa ešte niekto vyjadriť s kolegov a kolegy. Nie. Pán Tasovila Longa z ESVČ, ktorý je zástupcom vedúceho útvaru e, pre e, panafrické záležitosti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, my vítame tieto správy a návrh stanoviska pána Kastaldu a správu pána Bonga. Myslím si, že je to v súlade s oznámením komisie a s vyhláseniami vysokej zástupkyne a tento váš prístup je samozrejme pozitívny a konštruktívny. E, my veľmi my si veľmi o, uvedomujeme, že vaše dokumenty E, pripisujú veľkú dôležitosť e, našej mm, africkej politike, politiky. Spomínate tam bezpečnosť, energiu a podobné veci. A chceme zdôrazniť takisto, aké dôležité je, aby v tomto partnerstve v príprave samitu bol zapojený parlament. a sme veľmi radi, že táto správa príde tesne pred summitom, ak to bude všetko včas schválené. A takisto pred summitom sa má konať medziparlamentné zasadanie EU-Afrika. A to je veľmi užitočné. Ja by som chcel ešte vysloviť jedno odporúčanie ohľadom nadpisu správy keď sa tam hovorí a boost for development EU Africa strategy, mohlo by tam byť skôr napísané EU Africa partnership. A to z toho dôvodu, že máme spoločnú stratégiu pre EU a Afriku a tam sa hovorí o partnerstve a chceme zdôrazniť o tom, že toto má byť spoločná stratégia a aby sme zdôraznili aj účasť africkej strany, pretože keď nazveme dokument stratégia, tak to dáva dojem, alebo vytvára to dojem, že my unilaterálne si vytvárame nejakú stratégiu z našej strany voči Afrike a to by nebolo dobré. Afrika by mala byť do toho zapojené a preto si myslím, že by sa ten dokument mal volať partnership, partnerstvo. Joint Africa EU hmm, partnership. Ďakujem teraz za komisiu. Pán Domenico Loza z DigiDevco, vedúci útvaru. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto diskusiu. Je veľmi užitočná. Myslím si, že stanovisko AFETu je veľmi dôležité k, k takejto dôležitej správe výboru DV. mali by sme stôrazniť najskôr geopolitický význam samitu. Tento samit prichádza v okamihu, kedy rovnováha vo svete sa veľmi mení a my samozrejme môžeme mm, zdôrazňovať mm, mm, a, musíme zdôrazniť politický význam samitu pre budúcnosť. A v nejakej časti správy musí eh, byť aj povedané, že Afrika ostane ešte na dlhé roky našim prvým politickým partnerom do budúcnosti. Je to kontinent, ktorý sa k nám nachádza najbližšie, máme aj spoločné problémy a spoločné výzvy, ktoré riešime a preto si myslím, že toto do určitej miery by malo byť odrazené a uznané v správe. Ďalším prvkom je to, že tento summit má aj e, určité heslo, smerovanie alebo nadpis a e, ten e, summit sa bude venovať v prvom rade mládeži a to by malo byť napísané aj v dokumente. Ide, alebo pôjde počas toho samitu najmä do in, o investície do mládeže a do využitia demografického vývoja. Nejde tak ani o rozvojové záležitosti, ale o tú investíciu do mládeže v Afrike. No a e, posledná vec. Myslím si, že na samite by sme mali konať a vystupovať ako e, Európska únia ako e, jednotná e, zostava, jednotné zoskupenie a to oznámenie, ktoré bolo prijaté na jar, zdôraznilo 6 priorit. ktoré sú dobre reflektované v správe podľa mňa, ale ešte by sme potrebovali možno takú špe- taký špecifickejší odkaz. No a ešte jedna vec. E, tento summit bude summitom EU-AU, čiže Európskej únie a Africkej únie. Maroko sa rozhodlo takisto vstúpiť do Africkej únie nedávno a toto takisto by sa malo odraziť v dokumente, pretože by bolo dobré, keby bolo jasne vidieť, že Európsky parlament politicky podporuje tento summit a eu e Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Pán Castaldo, posledná pripomienka. Grazie, presidente. Soltanto qualche breve osservazione. Ďakujem, mám len pár pripomienok v nadväznosti na kolegov. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom diskusie, ktorá bola naozaj veľmi bohatá. 1500 znakov nie je veľa, keď máme napísať dobré stanovisko. Nie, nie, nie je tam možné zapracovať e, všetko, dalo by sa tam dať 10 krát viac vecí, ale napriek tomu s vašou pomocou a s vašou podporou e, sa mi podarí ešte určite ten text dobre obohatiť pán Čeza hovoril o faktore bezpečnosti, to je pre nás samozrejme bezpečnosť e, jednoznačne, je tam tomu venovaný špecifický bod a ešte ho trošku dopracujeme, ale nechceme sa vystavovať riziku, aby ten náš prístup vyzeral príliš militaristicky. Chceme, aby e, tá bezpečnosť tu bola zasadená do širšieho kontextu rozvoja, rastu a tak ďalej. Čiže má to byť taká celková panoramatická vízia všetkého, čo potrebujeme. Nechceme sa sústrediť príliš veľa na jediný aspekt, ale samozrejme popracujeme na tom. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Zala, ja súhlasím s tým, že je potrebné ešte posilniť e, ten strategický prvok e, v tomto stanovisku. Áno, Chápem samozrejme ten názor na protekcionizmus na určitej napríklad v regióne Veľkých jazier je určitá situácia teraz, ktorú som analýzujem, ktorú som analyzoval. mali by sme skôr hovoriť o ochrane, podľa mňa. Sú také e, populácie ako napríklad Burundi, Burundi e, na poslednom Štrasburgu bolo E, mimoriadne uznesenie, pretože tam možno hrozí genocída. Ja súhlasím s tým, aby sa zdôraznila dôležitosť regionálnej kooperácie a panafrickej integrácie, takisto aj bilaterálnej spolupráce. E, mali by sme konsolidovať e, vzťahy s určitými štátmi, ktoré by potom mohli kanalizovať tú spoluprácu na celý kontinent. Samozrejme, čínske ekonomické uh, Eh, investície musíme brať do úvahy, pretože Čína má obrovskú dôležitosť aj geopolitickú a stáva sa globálnym aktérom, ktorý je veľmi prítomný na africkom kontinente. Eh, neviem, eh, či to bola chyba v preklade, ale ja som počul o nejakej spolupráci s Čínou, pokiaľ ide o právny štát. Neviem, neviem, či to správne prešlo. Eh, to ma trošku metie samozrejme, ale áno, určite Čína tam má veľkú eh, pre, prítomnosť a aj ovplyvňuje mnohé africké štáty. No a pani Vautmans uh, eh, hovorila aj o európskych hodnotách a hovorili ste aj o ženách a o ich prítomnosti uh, v politickom, ekonomickom aj kultúrnom uh, živote v Afrike. Ja samozrejme súhlasím s vami, že tam ešte možno treba viac dopracovať eh, tú pozíciu čie, eh, žien eh, v texte. Už je to tam naznačené a samozrejme je potrebné hovoriť o partnerstvách, o spolupráci s africkými štátmi, o programoch z EÚ. E, na rozvoj kultúry a vzdelávania, pretože vzdelanie to sa stáva už e, všeobecným právom e, ľudí, nie iba právom v určitých štátoch. No a potom sa vyjadril aj pán Peterle, aj zastupcovia komisia SVČ, spolupráca medzi parlamentami. Myslím si, že partnerstvo EÚ a Afriky E, musí byť samozrejme rovnocenným partnerstvom. Nemôžeme e, vyvolávať dojem, že chceme udelovať nejaké lekcie alebo ponaučenia našim partnerom. Avšak zdôrazňujem, že my ako výbor e, toto nemôžeme zmeniť. Názov stanoviska nemôžeme zmeniť. To je, to je skôr právomoc výboru DV, ale samozrejme tá poznámka je veľmi relevantná a mali by sme ju postúpiť aj ďalej. Pán Freund hovoril o energetickej výzve a o prístupe k základným zdrojom, ako je voda napríklad. A to je vec, ktorú nemôžeme v žiadnom prípade zanedbať. Vy ste spomenuli um, difúzne projekty, teda projekty, ktoré sú nezávislé a um, ro, rozdistribuované na kontinente a majú ekonomickú efektívnosť e, veľmi vysokú, nie sú také drahé ako iné. Neviem, do akej miery sme schopní toto rozvíjať. E, toto je opäť otázka najmä pre výbor DV, a ja veľmi rád e, toto všetko im postúpim a poviem im, o um, tejto poznámke, ktorá tu zaznela ohľadom tzv. difúzneho rozvoja. Ďakujem veľmi pekne za všetky pod, podnety, pripomienky a za podporu a pomoc. Som si istý, že to naše stanovisko bude solidné, dobré. Uh, chceme tam hovoriť o uh, vzájomnej spolupráci, o reciprocite a o tom, že musíme pripraviť nejakú odpoveď, nejakú výzvu pre milióny Afričanov v mladom veku, e, ktorí v súčasnosti možno nevidia svoju budúcnosť na africkom kontinente a opúšťa ich nádej. My by sme mali byť schopní im poskytnúť niečo, nejakú odpoveď, pomôcť rozvoju ich krajín a na toto práve e, má slúžiť vzťah medzi EÚ a Afrikou a ten musí byť vyvážený a vzájomný. Musí to byť vzájomný, recipročný e, vzťah, ktorý sa bude snažiť o rozvoj. Ďakujem. Thank you, Castaldo. Ďakujem pekne, kolega Castaldo. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Nie. Koľko ja chcel by som vás prvom rade informovať že e, mali sme stretnutie po formáte 5 plus 5 minulý týždeň v Štrasburgu, to znamená 5 e, predsedov e, s piatimi komisármi, ktorí sa zaoberajú v širšom slova zmysle zahraničnými otázkami. A ja dohodli sme sa, že toto bude predstavovať to prioritu pre nás nielen v budúcom roku, ale aj v tých nasledujúcich. A pravdepodobne bude 27. 8. novembra v Abidžane sa konať e, stretnutie pred e, ešte samotným summitom. Ešte sa to nepotvrdilo úplne, ale kolegovia, ktorí majú e, záujem tam vycestovať, budú informovaní. Asi ste zaregistrovali, eh, že eh, kancelárka Merkelová minulý týždeň apelovala na eh, vytvorenie niečo ako Marshallovho plánu pre Afriku. Nič menej. Takže toto je veľmi dôležitá správa. Časový harmonogram je nasledovný. Lehota na napríklad podmiňovacích návrhov vyprší o 3 dní, 13. júla o 11. Hlasovať na EFETE sa bude buď 30. alebo 31. augusta a v gestorskom výbore 10. Či, 9. E, či 10. oktobra. Um, celkom dodržiavame e, čas. Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu, tým je verejné vypočutie na tému e, dohody s Arménskom a Azerbajdžanom. Vítam vás na e, tomto hearingu o budúcich e, dohodách s týmito krajinami. Tí, ktorých e, to zaujíma, môžu zaujať svoje miesta. Welcome. So ladies. So welcome Ms. Minasian and Ms. Alieva. Ďakujem. Vítam eh, našich eh, panelistov. Takže eh, k úvodu EU momentálne pracuje na novej podobe svojich vzťahov s Arménskom a Azerbajdžanom. E, lehoty vypršali začiatkom tohto roku v prípade Arménska, alebo sa práve iba začali v prípade Azerbajdžanu. V oboch prípadoch náš výbor e, bude pripravovať správy teda pre obe e, krajiny. Náš výbor FED pred dvoma mesiacmi už vycestoval do tohto regiónu, aby E, sa oboznámil e, bližšie s otázkami, o ktorými tu ide. Dnes vypočujeme dvoch expertov, ktorí nám pomôžu pri príprave našich dvoch správ. Obe tieto dohody majú byť e, celistvé, pokiaľ ide o oblasti, ktoré pokrývajú aj o ich hĺbku, príležitosti a náklady týchto nových vzťahov. Sú prvý bod, ale parlament musí jednotlivé preskúmať. Je to tiež príležitosť aby sme tlačili na e, postup v regióne, pokiaľ o naše kľúčové hodnoty ako demokracia, správne riadenie, právny štát, ľudské práva, základné slobody. Bez boja proti korupcii e, hĺbšia ekonomická kooperácia ostane iba e, na papieri. Napokon dohody by mohli byť podrýť externými faktormi ako regionálne konflikty, a zahraničné intervencie, ako e, sme to už v tomto regióne zaznamenali v minulosti. Očakávame, že naši experti e, e, sa vyjadria k niektorým z týchto kľúčových otázok a pomôžu nám s rozhodnutím, na aké politiky máme v našich dokumentoch sústrediť. Dnes tu máme šťastie, že môžeme privítať dvoch renomovaných expertov na túto eh, tému aj teraz zástupcov z ESVČ, ktorí razia eh, chvíľu pán eh, Richard Giragozian žiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemôže zúčastniť, ale zastupuje ho jeho kolegyňa Riza Miazian z Open Society z Arménska, ktorá prijala naše pozvanie pracuje pre túto nadáciu už 19 rokov a tak napomáha demokratickému e, prechodu a e, demokracii, podpory e, menšín, spravodlivým voľbám a ostatným otázkám v Armísku. Leila Alieva učí na univerzite v Oxforde a takisto je zakladateľkou Centra pre národné a medzinárodné e, štúdie v Baku v Azerbajčane. Pracovala e, napríklad aj pre John Hopkins e, Univerzitu Open Society Institute bude nám hovoriť o dohode medzi EU a Azerbajdžanom a od 16.30 bude medzi nami pán Dirk Schubel z ESVČ. A teraz už by som rád e, postúpil slovo expertom. Kto začne? Nech sa páči, pani Minasi, mať slovo. Ďakujem e, veľmi pekne, pán McAllister. Všetkých e, zdravím. Mm, vážení členovia Európskeho parlamentu, som veľmi rada, že mám príležitosť dnes vystúpiť pred vašim e, výborom. Aj keď je to žiaľ, pretože Richard nemohol prísť e, osobne. By, začala by som s mojimi skúsenosťami z Open Society Foundation a ako akú, aké máme skúsenosti s spoluprácou s európskymi inštitúciami alebo s Radou Európy, pokiaľ ide o ľudské práva, e, právny štát a e, demokraciu a silňovanie v krajine. E, máme teda sme asociovaní s EU, zdieľame hodnoty Európskej únie, Podporujeme reformnú agendu, ktorú sme si stanovili spoločne s Európskou úniou ako hlavnú silu pre reformáciu Arménska smerom k otvorenejšej, demokratickejšej spoločnosti a lepšie riadenému štátu. Z tohto dôvodu um, prioritne um, budeme našu spoluprácu s Európskou úniou, či už ide o európske susedstvo, alebo ešte predtým Ehm, keď sme, keď sme pôsobili ako členovia výboru ehm, teda Rady Európy. Chcel by som trochu popýt, popísať, ako sa implementujú reformy v Arménsku a chcem popísať otázky ako ľudské práva, ehm, správne riadenie vecí verejných, a ako EÚ prispieva k tomuto prístupu demokratizácie a podpory ľudských práv. E, náš e, e, teda cieľ podpisu tejto dohody je veľmi vítaný v Arménsku, obzvlášť v občianskej spoločnosti, ale aj širšia spoločnosť to podporuje. Ehm, Predlženie k EÚ vždy bolo veľmi E, zaujímavou výtavnou témou pre e, spoločnosť v Arménsku. Vítame túto e, príležitosť obzvlášť za posledné 4 roky od roku 2013, od 3. septembra 2013, kedy padlo rozhodnutie nepodpisovať sa Arménsko jednostranne asociačnú dohodu. A potom sme zaznamenali negatívny dopad tohto rozhodnutia na celú a arménskú spoločnosť z ekonomického pohľadu, ale aj pokiaľ ide o demokratické štandardy, normy a ašpirácie, ako by som to nazvala. E, takže my naozaj vítame túto príležitosť e, viesť e, štruktú, diskusiu o štruktúrovanom, záväznom E, vzťahu s Európskou úniou. Na úvod by som sa snažil vysvetliť e, situáciu a to, čo tieto 4 roky znamenali e, v Arménsku. Arménsko v apríli tohto roka prv, prvýkrát voľby e, za pozmenenej ústavy. To znamená vlastne prechod e, z prezidentskej republiky smerom k parlamentnej. E, takže vstupujeme teraz do jednoročného časového rámca, kedy sa má vlastne uskutočniť tento prenos právomocí. Ešte e, pred týmito voľbami celý, celková rámcová e, dohoda bola iniciovaná oboma stranami. Voľby e, znamenajú nové obdobie v živote našej krajiny. Je veľmi aktívne obdobie prechodu Vyvolalo to teda e, zmeny, ktoré e, ústava krajine poskytuje. To znamená, že to budú veľmi hlboké legislatívne zmeny, pokiaľ ide o oblasť e, trestného práva a správneho riadenia veci verejných ľudských práv. To teda prináša veľmi reálne príležitosti na zmenu krajiny na to, čo by teda zmena v ústave eh, sa pôvodne chcela zamerať, teda zabezpečiť lepšie riadenie veci verejných, lepšie, lepšie nezávislejšie súdnictvo, lepšiu, eh, lepšie eh, oddelenie moci v krajine. Tato by, toto by boli teraz zmeny týkajúce sa týchto oblastí, riadenia, ale aj súdnictva a ľudských práv. To je teda jeden aspekt, eh, o ktorom by som bol rada, keby ste mali na pamäti, keď sa spomína toto obdobie. A eh, ďalší eh, významný aspekt tým je veľmi negatívna skúsenosť po rokovaní, ale nepodpísaní dohody v roku 2013 treba e, uvažovať nad e, týmto obdobím a poučiť sa z neho do najväčšej možnej miery, aby sme boli pripravení a nedovolili, aby e, sa takáto negatívna situácia opakovala, alebo aby som to mala pozitívne formulovať, ako čo najlepšie zúročiť skúsenosti z tohto obdobia pred podpisom čo sa máme e, vyvarovať, čo môžeme očakávať. A e, tu musím povedať, že je toho veľa, e, veľa oblastí, kde musíme byť opatrní, pretože z tých posledných štyroch rokov alebo ešte dlhšie sme tu zaznamenali naozaj degradáciu situáciu, pokiaľ ide o správne riadenie veci verejných a demokraciu. Máme tu teraz situáciu, kedy politi- sme zaznamenali politický eh, protest eh, a takisto aj eh, opozičné síly sú podrobené silnému tlaku, ľudia nemajú nejaké silné možnosti chrániť svoje práva na súdoch, keďže teda súdnictvo nie je dostatočne nezávislé aj je ovplyvňované. A preto by som povedala, že je tu teraz možnosť legislatívnych e, zmien a práve na toto by sa mala e, Európska únia sústrediť. A tiež musíme mať na pamäti, že e, voľby, ktoré sa konali v apríli, teda predstavujú silnú zmenu, ku ktorej dôjde z viacerých aspektov v krajine. A ako sa už často spomínalo a ako sa už aj dokázalo, moc je v Arménsku dosť konsolidovaná pomocou teda prezidentského aparátu a Teraz sa konali voľby a krajina sa mení smerom k parlamentnému systému. A tu vyvstáva teda výzva, ako e, túto veľmi konsolidovanú e, moc e, presunúť do nového systému, ale tak, aby teda ostala nezmenená, ako si teraz zachovať tú istú mieru kontroly nad výkonnou mocou, nad súdnictvom, nad parlamentom v rámci nového systému. A e, toto je to, na čo sa treba sústrediť. Pokiaľ ide o teda navrhované legislatívne zmeny, treba naozaj e, sústrediť na to, aby sme zabezpečili nezávislosť súdnictva, e, slobodu vyjadrovania, a teda e, obmedziť túto konsolidáciu moci v rámci nového systému. Jedným spôsobom, ako na to dohliadnúť, je to, že si treba uvedomiť zmeny, ktoré prebiehajú v rámci nového programu, ktorý bol ohlásený ako zjednotenie armády a národa. A je tu potenciálna príležitosť značnej militarizácie spoločnosti a značnej konsolidácie určitých funkcií výkonnej moci, určitých funkcií legislatívnej zložky e, do nového programu. Ja, aby som Eh, predložila konkrétnejšie odporúčania alebo aby som sa konkrétnejšie pokúsila upozorniť vás eh, na konkrétne veci. Eh, sú to reformy súdnictva a v rámci nich sledovanie reformiem trestného kódexu a Mm, zabezpečenie toho, aby súdnictvo získalo väčšiu mieru nezávislosti. Európska únia si stanovila priority ako oblasť trestnoprávnej spravodlivosti a investovala veľa do trestnoprávnej spravodlivosti e, v snahe zabezpečiť prevenciu a stíhanie e, mučenia. A to je oblasť, v ktorej máme značné obavy a e, kde by sme žiadali, aby ste zamerali vašu pozornosť na to, aby ste dohliadli na realizáciu prebiehajúcich reforiem v tejto oblasti. E, v spoločnosti sú veci, ktoré sú jednoducho zneužívané a z mm, prof propagované ako niečo, čo vedie k negatívnym patriarchálnym hodnotám a postojom negatívnym postojom voči Európe. Pre všetkým sa jedná o otázku domáceho násilia a diskriminácie či antidiskriminácie tých Toto teda sú témy, kde by som naozaj žiadala, aby ste na to dohliadli a mm, trvali na e, naozaj reformy na podporu občianskej spoločnosti. Za posledné roky, ako som už spomenula, sme zaznamenali pomerne negatívny vývoj, čo sa týka účasti verejnoci o možnosti slobody prejavu a možnosti vyjadrovania rozdielných názorov a uplatňovania práva na zhromažďovanie. Momentálne sú ľudia súdení za politické snahy, politické názory, ktoré sú iné ako politické názory vládnúcej strany. A prístup k spravodlivému súdu týchto ľudí je značne ohrozený a spochybnený. Takže to sú oblasti, kde dúfame, že Európska únia im bude venovať väčšiu pozornosť a e, že Európska únia ako partner, ako sprostredkovateľ, ktorý trvá na únie na základe hodnôt. To sa musí viac zviditeľniť. E, musí to byť viac toto ako len zmluvná strana dohody. Skúsenosti, ktoré sme mali s reformami v Arménsku, tie skúsenosti sú dosť neuspokojivé v tom zmysle, že sme zažili takú povrchný, manipulatívny prístup k reformám. A nie vždy primeranú odozvu zo strany Európskej únie na takéto postoje. Žiaľ, to sa dialo pred e, začatím fungovania mm, asociačnej dohody. A žiaľ, momentálne zaznamenávame také isté postoje, ale aj pomerne vysokú mieru špekulácií, predovšetkým ohľadom určitých reformných záležitostí alebo určitých záležitostí, ktoré sú na programe alebo ktoré patria do priorit EÚ. A to takisto vedie k obavám. Ako som sa snažila upozorniť, jedná sa o veci, ktoré súvisia konkrétne s ochranom slobody prejavu, slobody zhromažďovania sa, a domáceho násilia či boja proti diskriminácii. Takže to sú všetko témy, ktoré by sme my stanovili ako priority, ale predovšetkým oblasti, v ktorých Európska únia zásadným mierou pomohla, to je boj proti korupcii a dobrá správa a riadenie. a stanoviska, ktoré momentálne vyjadruje delegácia priamo na mieste. Yeah, I, if I may. Um, it's, it's very important that uh, je veľmi dôležité, aby sme pri týchto rokovaniach sa snažili si premyslieť a zamyslieť sa nad tým, čo nešlo tak ako malo a e, zabrániť, e, alebo teda lepšie využiť e, príležitosť pri týchto rokovaniach. A tu postoje napríklad žiadanie zodpovednosti a dodržanie záväzkov na arménskej strane. To je veľmi dôležité podľa mňa, pretože sme e, zaznamenali zhoršenie situácie a to nám pripomína tú situáciu, aká bola predtým, predovšetkým, čo sa týka spravodlivosti. Momentálne a predovšetkým, čo sa týka uh, akéhosi ústupu demokracie je pravda, že sa rokovala dohoda a pri rokovaní boli v podstate e, odobrené všetky, všetky body a zdá sa, že sa dosiahol pokrok. Ale zároveň je potrebné si vždy uvedomiť a skontrolovať, ako to naozaj v teréne vyzerá. A nie je v poriadku jednoducho diskutovať o dohode, o oddelení právomoci, o nezávislosti súdov, o prístupe k, e, k spravodlivosti všetkých občanov a na druhej strane vidieť, že v krajine sú politické uh, E, súdy, ľudia sú obviňovaní samozrejme z iných trestných činov, ale za tým sa skrývajú politické aktivity a takisto prístup k spravodlivosti, právo na spravodlivý súd momentálne nie je zabezpečený. Tieto práva sú porušované. A je veľmi dôležité, aby sa to jasne povedalo arménskej protistrane, že toto sú základné kamene asociácie, pridružení k Európe a že tieto veci jednoducho nie sú v poriadku. Nie je v poriadku hovoriť o dobrej správe a riadení a zároveň zanedbávať a odmietať obvinenia z korupcie a, a skutočné fakty korupčné, že nie je v poriadku hovoriť o sociálnej spravodlivosti a nemať ani len základnú ochranu základných práv e, na pracovisku. Čiže to sú všetko veľmi dôležité veci a my sme videli, že e, začnem tými právami pracujúcich právami na pracovisku až po rovnak otázkom rovnosti prístupu k vzdelaniu. Videli sme, že nedodržiavanie týchto vecí vedie k posilneniu e, moci a opakovaniu jednoducho politickej nespravodlivosti. To sú veci, ktoré by som bola veľmi rada, ak by ste im venovali pozornosť, ako aj venovali pozornosť tomu, čo sa deje priamo v teréne a tomu, ako sa vláda naozaj zaviazala k zmenám, či tie zmeny aj zrealizovala. A momentálne to sú dva rozdielne svety v Arménsku. Ja samozrejme rada odpoviem na eventuálne vaše konkrétne otázky, ak nejaké máte. A to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you, miss. Ďakujem pekne. Pani Malis. A teraz dáme slovo kolegyni, e, ktorá bude hovoriť o Azerbajďane. Ďakujem pekne pani Alieva. V roku 2006 všetky zakaukazské republiky podpísali plán činnosti a všetky tri mali veľmi ašpirujúce vyjadrenia o euró- proeurópskych ašpiráciách. V Azerbajdžane e, bola silná kampaň občianskej spoločnosti, keď zistili, že z určitého dôvodu táto doložka tam jednoducho nebola. Takže čo sa udialo za 10 rokov? E, prečo za 10 ročie nielen Azerbajdžan zaznamenal zhoršenie situácie, čo sa týka stavu demokracie, ale sa aj od, odklonil od pôvodne veľmi nadšených vyhlásení v Upozornila by som vás na dva štruktúrálne faktory, ktoré sú zásadné. Štruktúrálnym faktorom je samozrejme komplexná geopolitická situácia, ruský vplyv a to, že krajina je izolovaná voči Rusku, kedy nemá primeranú protiváhu silnej moci eh, západu alebo nejakého iného partnera. Čiže ruský tlak ostáva veľmi významným faktorom predurčujúcim e, taktiku v krajine. V Azerbajdžane je tento tlak realizovaný cez, ako viete aj v iných krajinách, cez konflikty, e, konflikt od, od začiatku 90. rokov až do dnes, Azerbajdžan je potrestaný významnou mierou za e, svoju nezávislosť a pre, e, pre politiky od 90. rokov práve cez tieto konflikty územného odtrhnutia sa. Ďalším štruktúrálnou zmenou je domáca záležitosť. Je to politická situácia, ekonomická situácia. Všetci vieme, aký je tu paradox toho, keď máte viac ako potrebujete. Viete, keď sa začal extenzívne využívať ťažba ropy hneď po dekolonizácii, ešte keď sú inštitúcie slabé a viete, čo sa udeje v takomto prípade s budovaním demokracie a inštitúcií demokratických za prítomnosti takýchto energetických záujmov. Takže v prípade Azerbajdžanu po roku 2006, presne po roku 2006, do, začali veľ, to, veľké príjmy z ropy, posilnila sa tým dôvera vlády a to, čo sa často nazýva e, nacionalizmom a vytvorilo sa to v podstate akýsi e, destimul k integrácii. A teraz chcem hovoriť o spoločnosti, chcem hovoriť o tej tretej téme, ktorá je zásadná. Je to spôsob interakcie alebo typ vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom. Obávam sa, že rozlišovanie, to, čo sa nazývalo rozlišovanie, diferenciácia, nezohľadnilo práve tieto štrukturálne efekty hospodárstva. Neriešila sa otázka individuálnych prekážok reforiem v jednotlivých štátoch a v tomto prípade bolo jasné od 90. rokov, že je tu vývoj asymetrický Mm, spoločnosť versus štát. Štát sa významnou mierou posilnil obrovským prílevom finančných zdrojov a investícií do energetiky, ktorá spadala teda pod štátny sektor a občianská spoločnosť E, bola nedostatočne financovaná. Keď sa pozriete na dynamiku, vidíte, že azerbajdžanská občianská spoločnosť je desaťnásobne na menšej úrovni ako Gruzínsku či Arménsku. E, takisto aj podpora občianskej spoločnosti je veľmi malá. E, to znamená, že v podstate občianská spoločnosť je veľmi zraniteľná po desiatich rokoch a preto rok 2014 e, znamenal veľkú dramatickú zmenu, potlačenie v roku 2014, potlačenie občianskej spoločnosti dramatickým spôsobom, kedy mnohí lídri, e, bojovníci za ľudské práva a iné organizácie občianskej spoločnosti boli jednoducho e, zatvorené a toto sú inštrumentálne faktory. Ja hovorím o tom, ako energetika a mm, energetické memorandum bolo podpísané v roku 2006, tuším, a táto energetická agenda v podstate ovplyvnila agendu e, presadzovania reformy v Azerbajdžane, pretože Azerbajdžan, azerbajdžanská vláda v podstate nadobudla predstavu, že reputácia, image stavia len na úspešných hospodárskych reformách. A ak v podstate máte úspechy v oblasti energetiky, e, bezpečnosti e, energie, to stačí, aby vás uznali, akceptovali a aby s vami zaobchádzali ako so seberovnými. E, hovorím teraz o Azerbajdžane a Európskom spoločenstve. Takže keď hovoríme o Azerbajdžane a je veľmi dôležitá otázka odolnosti. Odolnosti, lebo v tomto zmysle odolnosť závisí priamo od toho, ako krajiny v susedstve EÚ sa rozvíjajú v zmysle ľudských práv, demokracie. A myslím si, že to vždy chýbalo vo vzťahoch Azerbajdžan-EÚ. Principiálny prístup. To znamená, prvou a najdôležitejšou vecou, ktorá chýbala, je principiálny prístup. My plne podporujeme aktivity Európskeho parlamentu. Ja by som povedal, že Európsky parlament včas a relevantne reagoval na všetko, čo sa dialo v regióne a v krajine, ale žiaľ, potom nenasledovali žiadne kroky v zmysle žiadnych dôsledkov pre túto krajinu. Takže pre našu spoločnosť, pretože je dôležité rozlišovať medzi establishmentom a spoločnosťou pre všetkým štáti, ktorý je bohatý na ropu, pretože tu existuje elita, ktorá bohatne na rope a štátna správa nebohatne na daniach, ale teda na predaj ropy. A preto je dôležité si e, povedať, že očakávame principiálnejší prístup napriek tomu, že nová globálna stratégia a, a teda prístup v novej globálnej stratégie sa nazýva principiálnym pragmatizmom. My teda očakávame, že ten pragmatizmus nebude znamenať úplné zanedbanie veci, ktoré predstavujú jedinečnú a silnú charakteristiku Európskej únie, ktorým je tzv. soft power, to znamená meká sila. Takisto by sme chceli vystriehať pred uh, imitáciou, pretože uh, vláda, sektorová spolupráca, to môže v podstate viesť k väčšej manipulácii v zmysle celého postupu budovania inštitúcií, pretože naši lídry sa naučili, ako využiť tzv. reformy vo vlastný, vo vlastný prospech. Takže Oficiálne to možno sa nazýva decentralizácia či reforma alebo deregulácia, ale v podstate to vedie k väčšej monopolizácii moci. Takže všetky tieto ustanovenia by mali byť zakomponované v eventuálnych dohodách, o ktorých sa teraz rokuje. Azerbajdžan, pre Azerbajdžan je typické, ako viete, že máme najvyšší počet politických väzňov ak by nebolo Európskej únie, na koho iného by sme sa mali spoliehať, keď nie na Európu. Takže je dôležité zohľadniť aj to, že máme ešte stále ľudí, ktorí napriek rozhodnutie Európskemu súdu pre ľudské práva, ako pán Anametov je stále ešte vo vezení. Žiaľ, zatýkajú sa novinári, eh, blogery ľudia vo vezení umierajú. Galan Darev bol bloger a novinár, ktorý umrel vo vezení. Máme v podstate vraždy. Sedem ľudí bolo nedávno zavraždených v prípade tzv. vlasti zrady boli e, tajne zavraždení e, armádou A takisto by sme chceli varovať. Establishment sa snaží pravdepodobne získať túto dohodu. Tí, čo sú pri moci, chcú um, v podstate sa zbaviť uh, zodpovednosti, e, tak aby nikto nebol zodpovedný za porušovanie politických doložiek. Takže koľko mám ešte? 5 minút? Chcem ešte dodať, že energetická bezpečnosť a obchod ostanú naďalej asi e, oblastiami, kde sa Azerbajdžan a EÚ budú zhodovať, ale energetická bezpečnosť, ako som už spomenula, patrí k strategickým faktorom, ktoré bohužiaľ nenapomáhajú budovaniu demokracie v Azerbajdžane. Všetky tieto veci je potrebné si uvedomiť a je potrebné ich schváliť, pardon, riešiť v novej dohode. A pokiaľ ide o odporúčania, EÚ musí žiadať podľa mňa prepustenie politických väzňov, zlepšenie politických predpokladov v krajine, slobodu médií, ochranu politickej opozície a EÚ musí povedať jasne krajine, že toto sú predpoklady na to, aby sa e, vybudovalo rovnocenné a strategické partnerstvo. Pretože o toto e, ide Azerbajdžanu. Chce rovnocenné partnerstvo z EÚ. A rovnocené partnerstvo podľa mňa nie je možné bez splnenia medzinárodných požiadaviek a povinností a bez dodržiavania e, ľudských práv. EÚ by mala žiadať prepracovanie zákonov, ktoré obmedzujú mimovládky Takisto by mala žiadať zrušenie registrov donorov, e, pobočiek zahraničných mimovládie v krajine, e, takisto e, amnestiu pre politických väzňov a zrušenie zmrazovania ich účtov, zrušenie cestovných zákazov, takisto EÚ musí zabezpečiť a aby sa zakázali imitácie, takisto aby sa prioritizoval vstup Azerbajdžanu do VTO, sektorálna spolupráca um, bude mať iba uh, povrchný vplyv, pokiaľ sa nesplnia politické podmienky. EÚ musí tlačiť na to, aby sektorové politiky e, sa aproximovali, takisto legislatíva musí konvergovať. EÚ by mala uznať, že riešenie medzinárodnej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni má aj domáce účinky. Je potrebné riešiť odlišné vnímanie energetickej bezpečnosti na úrovni spoločnosti a na úrovni vlády. EÚ musí obchodné partnerstvo využiť na stimulovanie reforiem a diverzifikácie ekonomiky. E, azerbajdžanská ekonomika musí byť liberalizovaná a decentralizovaná. A samozrejme k dôležitým problémom patrí aj to, že Eh, je potrebné eh, zvyšovať objem eh, školských a univerzitných a výskumných výmenných programov cez zacielené programy budovania kapacít a takisto kampane rozširovania informácií. Takže to je všetko z mojej strany. Môžete mi klásť otázky. Nech sa páči. Ďakujem pani Alieva. Ďakujeme za informáciu o súčasnej situácii v Azerbajdžane. A teraz tu už máme aj Dirka Šubela. A teraz teda dáme slovo pánovi Šubelovi. A potom ešte nám ostáva dostatok času na otázky a na prípadnú diskusiu. Pán Šubel, eh, toho všetci poznáte. On je poverený rokovaniami o sektorových častiach pokiaľ ide o dohody s Arménskom a Azerbajdžanom pracovala aj na časti, na politickej časti a na obchodnej časti. Dobrý deň, vítam všetkých priateľov Arménska a Azerbajdžanu. Prepačte, že som prišiel neskoro, mal som dnes naozaj nabitý deň a ospravedlňujem sa za to, že som nestihol si vypočuť časť vašej prezentácie, ale e, napriek tomu by som vám chcel povedať, čo si o to myslí ESVČ aké máme stanovisko k týmto dvom štátom a ako prebiehajú rokovania o týchto dvoch dohodách. Najskôr začnem Arménskom. Ako viete, trošku zhrniem históriu. Keď som 3. septembra 2013 nastúpil do tohto úradu, do mojej súčasnej funkcie a Arménsko sa rozhodlo, že e, odstupí z už vyrokovanej asociačnej dohody a e, že namiesto toho vstúpi do Eurázijského ekonomického združenia. Ale zároveň Arménsko povedalo, že chce pokračovať v spolupráci s EÚ, ale nie cez asociačnú dohodu. A chvíľku trvalo, kým e, sme zistili, čo bude politicky a technicky možné realizovať v rámci členstva Eurázijskej únie. Asi rok a pol sme čakali na názory Arménska na túto záležitosť. Arménsko mm, muselo takisto zistiť, aké bude mať e, záväzky mm, po vstupe do Eurázijskej únie. V roku 2015 EÚ nakoniec schválila nový rokovací mandát pre túto dohodu a rokovania začali v decembri roku 2015 a boli uzavreté dosť rýchlo, vzhľadom na to, že je to nová dohoda a, a teda boli uzavreté vo februári 2017. Počas rokovaní sme samozrejme prevzali niektoré pokroky, ktoré sme už dosiahli v predchádzajúcich rokovaniach o asociačnej dohode. Politickú časť do veľkej miery sme prevzali, návrh asociačnej dohody aj návrhy sektorových častí sme prebrali. A boli sme radi, že Arménsko akceptovalo E, veľké časti z e, tej dokumentácie o právnej aproximácii a že sme to teda vlastne prebrali do novej dohody. Vo viacerých oblastiach e, sme potrebovali trošku viac času na implementáciu, ale myslím si, že vo všeobecnosti je to veľmi dobrá dohoda, ambiciozná ostala ambicioznou. Samozrejme, tá komplexná e, časť zmluvy o obchode je teraz menej obsiahla, a to z toho dôvodu, že Eurázijská únia má určité požiadavky, ktoré e, nie sú v súlade s požiadavkami našej e, časti o komplexnej obchodnej spolupráci. Názov dohody je komplexná a posilnená dohoda o partnerstve. Skratka je SEMPA. V angličtine nie je to e, jednoduchý názov. Samozrejme, dohoda bola ale predložená v kompletnom znení v marci a je pripravená na podpísanie. A ten proces si vyžaduje aj verifikáciu textu právnikmi, lingvistami na oboch stranách. Potom je potrebné túto dohodu preložiť do všetkých e, jazykov EÚ aj armenčiny. No a potom ešte ďalšie procedúry e, sú potrebné na oboch stranách, aby mohla dohoda nadobudnúť účinnosť. A ak e, to všetko stihneme včas, hovorím ak, tak potom by sme SEPu mohli podpísať v novembri, keď sa bude konať mm, summit východného partnerstva. Ak to teda všetko stihneme. SEPA ukazuje, že je možné aj s krajinou východného partnerstva vybudovať e, komplexnú spoluprácu, komplexný vzťah, aj napriek tomu, že tá istá krajina je zároveň aj členom Eurázijskej únie. Veľkým úspechom tohto rokovania je to, že sme venovali veľkú pozornosť iným medzinárodným záväzkom, ktoré Arménsko má, najmä tým, ktoré má v Eurázijskej únii. No a Jedným z hlavných výsledkov je to, že SEPA, na rozdiel od asociačnej dohody, neobsahuje e, priestor voľného obchodu, teda voľný obchod, pretože Eurázijská únia je colná únia a jej člen nemôže vyrokovať dohodu o preferenčnom obchode. Na, keby Arménsko nebolo v Eurázijskej únie, Unii by, mm, by si mohlo s tretím štátom voľne vyrokovať e, dohodu o voľnom obchode, FTA. Myslím si, napriek všetkému, že sme s Arménskom vytvorili veľmi dobré predpoklady pre e, voľný obchod a rozvoj vzťahov, i keď tam nie je kapitola o investíciách. A teraz k Azerbajdžanu. Tam sme nedosiahli taký pokrok ako s Arménskom. My začali s nimi rokovať o asociačnej dohode v roku 2011 a 2012. Ale zistili sme, že Azerbajdžan nemá záujem na takom eh, asociačnom procese ako iné e, jeho susedné štáty. Chceli skôr e, dohodu na základe spoločných e, záujmov a vzájomných výhod a my sme to vzali na vedomie. A v roku 2015 v Rige na samite východného partnerstva prišiel minister zahraničia Azerbajdžanu a predložil komisárovi Hánovi návrh strategického partnerstva a povedal, že chce rokovať o novom texte, ktorý sa bude opierať o e, existujúcu dohodu o spolupráci, ale zároveň chceli rozšíriť naše vzťahy. ECA e, je už 20 rokov stará, nie je aktuálna a je potrebné vypracovať samozrejme nový základ pre dohodu a je potrebné takisto urobiť revíziu európskej susedskej politiky a takisto je potrebné zohľadniť v tej dohode um, nové politické výzvy. EÚ zanalýzovala dôkladne dokument, takisto sme zrealizovali v decembri 2015 prieskumnú misiu do Baku, kde sme nadefinovali rozsah možnej budúcej dohody a vtedy sme schválili následovné. Povedali sme, že úroveň ambícií by nemala byť e, nižšia ako súčasná dohoda PCA o partnerstve a spolupráci. Malo by to mať všetko právne záväzný základ a nová dohoda by mala nadvezovať a nahradiť súčasnú dohodu PCA o partnerstve a spolupráci. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože pokiaľ vieme, je to prvý raz, čo tretí štát e, predložil Európskej únii návrh dohody či návrh textu. Takže um, to si uh, vyžiadalo určitú flexibilitu aj z našej strany. Uh, museli sme zistiť, aký administratívny byrokratický postup uh, sa na to vzťahuje, ale my sme to potom predložili členským štátom, ktoré nám dali 14. novembra minulý rok mandát, kedy Rada pre zahraničné záležitosti schválila mandát a nová dohoda rozšíri zásadným spôsobom rozsah našich vzťahov a takisto e, zohľadňuje e, revíziu európskej susedskej politiky. E, rokovania sa začali 7. februára tohto roka. Predseda Aliev vtedy bol na jednodňovej návšteve Bruselu. No a my si myslíme, že nová dohoda umožní zaktualizovať aj právny základ našej spolupráce, ale um, zobrať do úvahy aj uh, súčasný stav uh, politiky v našich vzťahoch. Uh, v dohode PCA niektoré oblasti chýbajú alebo sú tam nedostatočne pokryté, takže teraz máme príležitosť to rozšíriť a nadviazať na to. Takisto tu máme novú možnosť rozšíriť našu spoluprácu v období, kedy Azerbajdžán sa snaží diverzifikovať svoju ekonomiku, chce sa odkloniť trošku od zdrojov energie, čo samozrejme je zatiaľ najdôležitejšia časť e, azerbajdžanskej ekonomiky, ale Azerbajdžan chce spolupracovať aj v iných oblastiach, napríklad v doprave. Azerbajdžan sa nachádza na kryžovatke medzi Áziou a Európou. Takisto chce spolupracovať v oblasti cestovného ruchu, boja proti terorizmu a digitálnej ekonomike, ekonomiky. To je prominentná téma teraz e, počas estonského predsedníctva. No a ešte, aby som zareagoval na pani Alievu. Toto bude príležitosť e, pripomenúť aj e, Azerbajdžanu, že sa zaviazal dodržiavať demokratické práva, budovať právny štát a dodržiavať ľudské e, práva, pretože členom Azerbajdžan je členom Rady Európy a e, OSN, z čoho vyplývajú určité záväzky. A o tomto sme hovorili už aj keď sa schváľoval mandát, keď nám členské štáty dávali mandát na rokovanie. E, mandát pokrýva politickú časť, obchodnú časť a sektory, a je tam aj špecifická časť o právnom štáte, demokracii a ľudských právach. A Azerbajdžan mm, to uvítal. Rokovania sú rozdelené tak ako iné rokovania s tretimi štátmi. Máme tri hlavné pracovné skupiny. Prvá skupina o politických záležitostiach, tam máme Luka Devineho, eh, hlavného vyjednávača ktorý rokoval aj o arménskej dohode. Skupina 2 sa venuje obchodným vzťahom, sú tam kolegovia z DigiTrade a pracovná skupina 3, sektorová spolupráca, tam som predsedom i ja. To je teda strana Európskej únie. Doteraz sa konali dve kolá rokovaní v apríli a v júni o politickej časti a príde pravdepodobne ešte jedno kolo pred letnou prestávkou a obe strany eh, chcú tie rokovania uzavrieť čo najskôr. A v rámci tejto politickej časti tam máme politický dialog, máme tam ľudské práva, máme tam e, justíciu a základné slobody. A myslím si, že sme urobili dobrý pokrok v rámci tej časti ľudské práva, kde sa už blíži všeobecná dohoda. No a pokiaľ ide o obchodnú pracovnú skupinu, konalo sa jedno kolo rokovaní v júni. A táto práca pokračuje cez videokonferencie teraz. Kapitoly ktoré sme vyrokovali, sú transparentnosť, SPS, e, colné záležitosti, e, duševné vlastníctvo a riešenie sporov. A e, tá časť obchod má 20, pardon, 12 rôznych kapitol dohromady. Samozrejme, Azerbajdžan nie je členom VTO, Svetovej obchodnej organizácie, čo nám neuľahčuje situáciu. Keby Azerbajdžan bol členom, môžeme postupovať rýchlejšie, ale uh, Myslím, že na tej ceste Azerbajdžanu do VTO môžeme pomôcť. Pokiaľ ide o sektorovú spoluprácu, konali sa dve kola, otvorili sme 9 kapitol, uzatvorili sme už 3 a aj v rámci tejto časti bude kapitola občianskej spoločnosti, ktorá ešte nie je otvorená, ale onedlho bude. No a nová dohoda, keď bude vyrokovaná, tak bude dobrým základom na ďalšie zintenzívnenie našich vzťahov s Azerbajdžanom, rešpektujúc všetky tie E, veci, ktoré spomenula pani Leila Alieva. To je všetko z mojej strany a samozrejme e, veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Vypočuli sme si tri zaujímavé príspevky. A teraz máte možnosť klásť otázky. Máme 45 minút na diskusiu. Kolegov sú kolegovia, ktorých zaujíma skôr Azerbajdžan, iných viac Arménsko. Možno by sme to mohli oddeliť, tieto dve časti. Každému rečníkovi dáme 3 minúty. Pani Sovko za EPP má slovo, nech sa páči. Um, ďakujem pekne, pán predseda pár komentárov z mojej strany k Azerbajčanu, keďže som tieňovou spravodajkyňou za EPP pre túto tému v Európskom parlamente. Nová trestová dohoda medzi EU a Azerbajdžanom, ku ktorej šlo v februári, by sa mal vnímať ako nástroj pre spoluprácu v záujme oboch e, strán a mali by sa pritom venovať spoločným výzvam ako e, diverzifikácia v oblasti e, energetiky, Ide o alternatívu pre asociačné dohody pre určité krajiny v rámci e, politiky susedstva, ale nemali by sme preto sa vzdávať e, e, určitých kľúčových, podpory kľúčových hodnot EÚ. E, viem, že dôležité implementovať e, princípy demokracie a ľudských práv, rovnako ako e, ekonomickú časť dohôd. E, došlo k určitému pokroku, napríklad pokiaľ politických e, väzňov či zmenu legislatívy týkajúce sa občianskej spoločnosti. Predsa len to ustáva ešte veľmi veľa práce, čo je zjavné aj e, zo zatknutia novinárov a iných v teda Azerbajdžane. A tiež sa treba zaoberať aj tým, čo mu došlo minulý e, týždeň. E, konflikt medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Situáciu od Náhorného Karabachu sa e, nezlepšuje. Treba nájsť riešenie pre tento dlhodobý konflikt, preto potrebujem podporujem eh, to, aby Minská skupina bola mediátorom v tomto eh, procese. Eh, mali sme misiu AFETu do Azerbajdžanu, Arménska a gruzinská a ja som toho názoru, že bez dialogu nie je žiaden, žiadna možnosť pomôcť týmto krajinám dosiahnuť dlhodobý mier a stabilitu a myslím si, že Európska únia je jedinou má naozaj e, morálnu šancu e, pomôcť e, v tejto oblasti. A mali by sme naozaj tlačiť na tento dialog a rokovania medzi krajinami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz niekto za skupinu SND. Nikto sa nehlási, takže za EKR Charles Stanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja skupina samozrejme podporuje eh, začiatnú dohodu s Azerbajdžanom, aj keď eh, sme eh, kritizovali nedostatok demokracie a spôsob riadenia v Baku a, a samozrejme SEP s Arménskom. E, bolo mi ľúto, samozrejme chápem, e, prečo Arménsko e, mal pocit, že nemôže podpísať tú dohodu a rozhodol sa ísť skôr smerom k ekonomickej komunite, ktorú vedie e, Rusko, ale neuvedomujem si, že by tam e, došlo k nejakému veľkému e, vývoju v oblasti Eurázijskej únie. Ide skôr, zdá sa, o symbolickú záležitosť, než naozaj na reálne ekonomické úpravy, ale samozrejme nie je na nás to komentovať, je to skôr pre stranu Arménska, Ruska. Ale chcel som to spomenúť, keďže sa tejto téme e, trošku vyhýbali e, panelisti. Možno aj komisia by sa mohla e, vyjadriť k tejto eskalácii, ktorá viedla k strate na dvoch životoch civilistov v minulosti. Armenci takisto boli vlastne zavraždení. Takže ako môžeme pomôcť k deeskalácii tohto e, konfliktu, ako vojenský proces e, sa môže pretaviť do e, reality a do akej miery by EÚ mala sa zúčastňovať minského procesu a nie tak iba vláda francúzska a aká by bola možnosť nejaké monitorovacej misie zo strany ESVČ. Už to tak zaznieva v poslednom dobe, ale nikdy sa nič e, neskonkretizovalo. Bolo by možno dobré, keby pani Mogherini bola proaktívnejšia v tejto oblasti. Samozrejme, je tu, spo, e, je tu potrebná aj e, kooperácia s Francúzskom, ale zdá sa, že Minsk teda neprináša reálne výsledky, čo je nebezpečné, tam nebezpečná situácia na hranici e, trvá už viac než 60 rokov. Ďakujem, Charles. Tak, e, za skupinu ALDE máme štyroch kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pani Nikola, spravodajkynia za Azerbajdžan, ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam obe dohody s Arménskom aj s Azerbajdžanom a myslím, že ide o dobrú príležitosť aby sme ako EÚ boli prítomnejší v tejto oblasti. A po druhé, máme tu odlišné situácie, dve krajiny, jedna je jedna je veľmi blízko Rusku a druhá chce byť nezávislejšia od Ruska. Mám tým na mysli Azerbajdžan. Dúfam, že toto e, nebráni e, vývoju v oblasti. Pre mňa problémom je geopolitická situácia v tom regióne a je, je mi hlboko eh, ľúto ten incident zo 4. júla, kedy eh, boli dve ženy zavraždené eh, arménskou armádou. To je eskalácia konfliktu a musíme byť naozaj prítom, prítomnejší v tejto záležitosti apelovať na obe strany, aby ukončili násilie na hraniciach. Tento incident 4. E, júla, tam išlo e, na Horný Karabách, šlo azerbajdžanský, azerbajdžanské e, teritorium. Vieme, e, k čomu e, sa tam udialo, vieme, aká je situácia ohľadom ľudských práv. V našom vzájomnom dialógu vždy e, žiadame o zlepšenie situácie ohľadom ľudských práv v oblasti, žiadame o podporu občianskej spoločnosti, toto je súčasť našej, eh, našho politického prístupu v eh, rokovaniach a myslím, že tak skoro ako sa nám, eh, čím skôr sa nám podarí uzavrieť túto dohodu, tým lepšie to bude pre celý región. Je to naša možnosť šíriť naše hodnoty v regióne, je to lepšie, než sa len ignorovať alebo kritizovať, lebo tým sme nedosiahli žiadne výsledky a je to lepšie pre spoluprácu medzi oboma stranami. Som presvedčená, dúfam, že po tejto dohode Európska únia bude prítomnejšia v oblasti uh, zabezpečovania uh, bezpečnosti v tejto oblasti. Minský formát, eh, to si musíme uvedomiť, zlyhal roky, roky o ňom hovoríme, ale Nemáme tu žiadne hmatateľné výsledky. Keby EÚ bola e, súčasťou nejakého paktu stability v tejto oblasti, myslím, že by to predstavovalo ten správny prístup, ako dosiahnuť mier a stabilitu e, v regióne, rešpektujúc pritom e, vôľu Azerbajdžanu na seba učenie. Eh, ďakujem. Myslím, že keď budeme spolu eh, pracovať, eh, môžeme docieliť mnohé zlepšenia aj pre teda každodenný život občanov týchto dvoch krajín. Ďakujem pekne. Na mojom zozname ešte 5 rečníkov. Mr. One more, Mr. Buchner. Have we missed anyone? Vynechal som niekoho? Nie. Dobre, týmto uzatváram zoznam rečníkov. Ďalším kolegom Michal Gáler. Ďakujem pekne. Mne to vyhovuje, že tento týždeň máme toto vypočutie, pretože po prvýkrát vôbec vo štvrtok sa zúčastním konferencie v Arménsku, takže sa budem súčasniť aj v mojich otázkach na Arménsko. Zaujímavá ma politická motivácia v tejto krajine, eh, teda realizovať to, čo bolo podpísané. Keď si spomenieme na rok 2013, niektorí podpísali, iní nie, iní povedali najprv, že chcú a potom až v poslednej chvíli odstúpili. Keď to porovnáme, vyvstáva to pre mňa otázka. Armenci eh, vtedy boli eh, v takej situácii jednoducho im pán Putin povedal asi e, celkom e, zretelne, že keď to e, podpíšu, nemôžu počítať žiadnou podporou ani vojenskou proti Azerbajdanu. Premysleli si to. A teraz tu teda máme menej ambicióznu dohodu, pričom sa pýtam, nejde tu len tak o obchodnú časť, ale tú politickú, či pre budúcnosť eh, krajiny, pokiaľ ide o demokratický vývoj, ehm, by eh, sme eh, tam toho nemohli dosť cieliť viac ehm, pre ten rozvoj, než teda v roku 2013, keď vlastne sa nepodpísalo nič. Vtedy pán Janukovič, keby smel podpísať, ehm, možno by sa rád sústredil na hospodárstvo, aby E, sa cítili oligarchovia dobre, ale v oblasti právneho štátu, e, riadenia demokracie by sa toho pravdepodobne nebolo udialo tak veľa. Takže je to e, v konečnom dôsledku otázka politickej vôly, ako to, čo sa podpíše, sa realizuje v praxi. Odhadujete to tak, že krajina ako Arménsko, ktorá podpisuje teraz takýto oklieštený, takúto okrieštenú dohodu, či nejako politicky sa zmení aj vďaka teda reforme ústavy tak, že politicky bude možné uzavrieť aj nejaké politické, nejakú politickú dohodu s touto krajinou a teda zabezpečiť, aby sa tá krajina um, aj viac teda angažovala uh, vo vzťahoch s Európou. Ďakujem pekne, Michal Galer. Ďalším rečníkom za EKR pán Jurek. Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujeme mierové riešenie e, konfliktu v Náhornom Karabachu, ale podmienky pre takéto e, riešenie e, nám sa zatiaľ teda ako neumožňujú monitorovať dohodu, aj keď teda Minská skupina uh, sa zaviazala veľakrát takýto mechanizmus zriadiť, takže nezávisle od toho, ako budem posudzovať e, prácu tejto skupiny, je tu konkrétny návrh, ktorý by mohol umožniť vyhnúť sa takým tragickým situáciám, ako k nej šlo minulý týždeň. Vieme, že Arménsko Hovorí, že to bol vyprovokovaný incident. Takže ak máme vytvárať určité mechanizmy, aby sme sa vyhli eh, takýmto situáciám, niečo, čo môžeme urobiť ako Európska únia, mm, je apelovať na vysokú predstaviteľku a jednotlivé e, strany, aby zaviedli takýto monitorovací mechanizmus, o ktorý žiada Minská skupina. takisto aj naše rokovania, pokiaľ ide o dohodu Za dvoma krajinami, e, tu by sa tiež malo e, spomínať niečo o tejto dobrej vôli Takže by som apeloval na takúto iniciatívu, aby sa teda vysoká predstaviteľka chopila tejto iniciatívy. Ďakujem pekne. A teraz pán Weigl za skupinu ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to určitý paradoxu, že e, tu hovoríme o e, novej e, zmluvnej dohode s dvoma susedecimi krajinami, ale napriek tomu sú navzájom také odlišné Komisia má, myslím, dobrý prístup aj z minulosti, pokiaľ ide o jej e, snahu e, uzavrieť toho tu s oboma krajinami. E, naučili sme sa z toho, že by sme mali zvažovať ich e, špecifickú pozíciu, charakter, aj naše záujmy ako e, Európska únia v regióne. Chcel by som len zdôrazniť, že v našom prípade, keď e, hovoríme o našom e, záujme mať mier a stabilitu v tomto regióne nášho susedstva, tak Azerbajdžan je krajina, ktorá E, sa nachádzam medzi svojimi dvoma veľkými susedmi strategického záujmu o ňu, Irán na juhu, no a Rusko na severe. Arménsko prijalo svoje rozhodnutie. Mal jedného úzkeho priateľa, podporovateľa, ja spomínam si na deklaráciu prezidenta Arménska, ktorý povedal, že prítomnosť e, ruského vojska je najsilnejšou zabezpekou bezpečnosti pre krajinu. A skutočnosť, že teraz diskutujeme o dvoch e, dohodách, e, je určite pozitívnym krokom je to niečo, čo môže viesť k zlepšeniu našich e, vzťahov, e, vzťahov teda v regióne a tiež to môže zlepšiť stav ohľadom demokracie, ľudských práv a právneho štátu, slobody médií a tak ďalej. Takže obe poznámky e, panelistov, pokiaľ ide o tieto otázky, boli, myslím, veľmi správne a mali by sme ich mať na pamäti. A spomenul by som už len jednu otázku. E, nevidím e, tu možnosť stabilných vzťahov, pokiaľ e, sa problém Náhorného Karabachu efektívnejšie nevyrieši. Zdieľam skepsu kolegov, ktorí hovoria o efektivite minskej skupiny a myslím si takisto, že Európska únia by mala zohrávať aktívnu úlohu v Minskej skupine Pred e, rokmi sme e, kreslo Európskej únie v tejto skupine opustili a dali ho Francúzsku. Myslím, že to nevedie k aktívnejšej e, úlohe Európskej únie v tomto probléme. A ďalej by som chcel zdôrazniť, že by sme nemali e, zabúdať, že jediné riešenie takéhoto typu konfliktov predstavujú len e, teda e, postupy medzinárodného práva a medzinárodné právo v podobných prípadoch hovorí o okupovanej krajine a okupujúcej. Malo by sa jasne obom stranám v tejto situácii toto pripomenúť a možno tieto rokovania aj pre nás predstavujú možnosť snažiť sa vysvetliť obom stranám, že je tu potrebná väčšia miera empatie, e, aby tu mohlo e, zlepšiť susedstvo a štátna propaganda E, zatiaľ nepôsobí týmto smerom. Ďakujem pekne, Ivo Weigl a teraz pán Buchner. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, ako to e, vyzerá, keď Azerbajdžan nie je e, členom VTO. Kedy očakávate, E, že sa to zmení, e, už e, príslušné rokovania prebiehajú. Potom by bolo možné do, dohody obohatiť, rozšíriť aj o obchodné časti. A pokiaľ ide o Arménsko, ako to vyzerá, povedali ste, že hospodárske dohody samozrejme sa obmedzujú tým, že krajina vstúpila do Eurázijskej eh, federácie. Ako to vyzerá presne? Spomínate si, že podobné ťažkosti sme už mali aj v minulosti s inými krajinami. Preto eh, by tu boli pre mňa určité detaily užitočné. Ďakujem pekne, pán kolega. Nasleduje eh, pán Austrevičius. Ďakujem pekne, pán predseda, za zorganizovanie tohto stretnutia a prizvatie zástupcov mimovládnych organizácií Arménska Azerbajdžanu, ako aj veľvyslanca Šoba, ktoré nám poskytli kompletné informácie o aktuálnej situácii. Riešime tu zmrz- zmrazené konflikty, ktoré, ktoré nezapričinilo EÚ, ale veľké štáty skôr na sever, ktoré chceli mať určitú páku by mohli tlačiť na všetky krajiny za Kaukazku a je ľahké riešiť situáciu, keď e, určité krajiny držíte, berete na zodpovednosť a máte na nich takúto páku, takýto tlak. A ja chcem povedať toľko, že ani okupácia, ani okupovaný, ani okupujúci štát by nemal dávať žiadne právo nikomu na to, aby sa odklonilo od e, rešpektovania ľudských práv a mali by sme rovnako kriticky vyjadrovať naše názory bez ohľadu na to, o ktorej krajine hovoríme, či o Arménsku alebo o Azerbajdžane. A tomu, čo povedal pán Muchtar Lejs a jeho nútenom únose, to bola jasná správa azerbajdžanskej vláde a lídrom, nerobte to, neopakujte to, nerobte tú istú chybu. A to isté platí pre Arménsko keď si čítame správu o situácii v Alfanli regióne, prepačte, ale je mi ľúto, pretože straty na životoch sú na azerbajdžanskej strane, ale čítajúc správu azerbajdžanskej strany, kde sa hovorí, že utočila na arménske vojenské jednotky. Toto nie je riešenie, toto je ďalší krok k prehlbeniu a zhoršeniu situácie, konfliktnej situácie v regióne. Moje otázky sú na zástupcom vládnej organizácie. Ako vnímate dialog ohľadom ľudských práv v jednotlivých krajinách z EÚ? E, zaznamenali ste nejaký pokrok, čo sa týka dialogu o ľudských právach med s Arménskom a Azerbajdžanom? A druhá otázka, ako hodnotíte kontakty medzi mimovládnymi organizáciami dvoch krajín, ak vedenie nehovorí so sebou, nekomunikuje tak, ako by mali. E, mimovládne organizácie majú za úlohu nadviazať medziludské kontakty a posunúť ich na inú úroveň. Čo by ste vedeli povedať v tejto veci? A moja otázka na pána veľvyslanca Šubera keď ste sa zapojili do diskusí s dvoma krajinami z Eurázijskej únie, jedna a druhá e, spoločenstva tzv. nezávislých štátov, takže zapúšťame sa do diskusí čiastočne s Eurázijskou úniou. Ja neviem, ako mm, vyzerá aký komunitár tzv. únie. Viem, ako vyzerajú naše, aký komunitár EÚ. Aký je tu dopad, akú budúcnosť si viete predstaviť v zmysle uzavretia e, dohôd, o ktorých sa rokuje teraz. Ďakujem pán Ostroviciu za na záver pán Nart. Ďakujem pekne, pán predseda. Arménsko je zvláštnou krajinou, ale eh, je dôležitá napriek pozitívnemu demografickému rastu. Demografický počet obyvateľov klesá, pretože mladí vzdelaní ľudia odchádzajú a títo eh, vzdelaní mladí ľudia odchádzajú z Arménska, pretože nemajú žiadnu záruku lepšieho života a nemôžu mať lepší život, pretože Korupcia je hlavným pravidlom a sú tu mnohí oligarchovia v rôznych sektoroch krajine, ktorí sú pri moci. To je jednoducho realita. A v tomto zmysle, keď hovorím o politických reformách, o veľkých reformách, e, ja tu hovorím o sociálnej štruktúre, spoločenskej štruktúre, ktorá v podstate uh, je v rukách miestnej oligarchie v rôznych zónach a regiónach krajiny a celá krajina je akoby rozdelená mm, a nič tu neostalo eh, pre normálnych ľudí. To znamená, že táto nadnárodná štruktúra preberá všetku moc a všetky právne reformy, ktoré sa robia ak e, sa nedostanú do centra tejto prehnitej oligarchie, tak nepovedú naozaj k ničomu. Môžete prosím reagovať na to, aká nádej tam vlastne existuje v tomto zmysle. A druhá otázka, chcel by som hovoriť o náhodnom Karabachu a konflikte v náhodnom Karabachu. Nie je to pandorina skrinka, ktorá je veľmi nebezpečná? A je tu taká zmeska územnej integrity na základe helsinského princípu. To znamená, že Azerbajdžan by mal byť súčasťou Arménska a potom je tu zmiešaná dohoda, ktorá dáva právo vyjadriť sa ľuďom z Národného Karabachu, e, čo by malo viesť k sebaúčeniu, Ak si zoberieme e, zhromaždenie Národného Karabachu, nechcelo byť súčasťou Azerbajdžanu, keď Azerbajdžan vyhlásil nezávislosť a potom autonómne zhromaždenie Južného Osecka zase nechcelo byť súčasťou Gruzinska a jeho nezávislosti. Takže ak tieto dve veci sú na rovnakej úrovni, tak potom nemôžete používať rôzne kritéria a otvoriť pandorinu skrinku náhodného Karabachu eh, pod záštitou OSN Francúzska a Ruska. Zároveň môžete povedať to isté potom aj o Kryme. Takže ak chcete vyriešiť problém náhodného Karabachu, tak musíte zvažovať tých ľudí, ktorí tam žijú, a ako aj ľudí, ktorí žijú na Kryme a ich možnosť, ich právo na seba učenie. To je veľmi nebezpečný precedens, kedy sa neriešili tieto veci strategickým spôsobom, ale takticky. Ďakujem, ja navrhujem, aby sme uh, nejak po pol piatej ukončili túto diskusiu, pretože potom príde e, zástupca e, veľvyslanec EU delegácie do, e, do Izraelu. Takže takýmto spôsobom naozaj sme každému rečníkovi dali 5 minút hruba. Pôjdeme z opačnom poradí. Najprv dáme priestor ženám pani Alieva ako prvá. Na 5 minút skúste zodpovedať na zo pár otázok a Mm, potom budeme pokračovať. Takže po 5 minút každý. Ďakujem pekne. Ja si naozaj myslím, že tu je deficit zapojenia EÚ v konflikte náhodného Karabachu a je neprimerané to riešenie vzhľadom na význam celej tejto veci. Súhlasím s tým, že by tu mal byť aktivnejšie zapojenie, pretože Mm, táto situácia dáva vplyv Rusku v regióne nie len cez tzv. E, tvrdú silu, pretože tu sú preteky v zbrojení, ktoré sa nedajú jednoducho zmieniť, zastaviť, pretože mm, nebola delegitimizované použitie e, mm, vojenskej sily v rámci minského procesu. To znamená, e, čím väčšiu vojenskú výhodu majú, tým väčšiu vyjednávaciu silu majú. Takže toto uznesenie OSN dalo nabok tieto, bokom tieto veci a neslúži ako základ e, dohovor, e, rokovaní z Minska, čo je smutné a to vlastne vysvetľuje, prečo konflikt pokračuje, konflikt pretrváva a prečo mm, nie je vyriešený. Čiže je tu normatívna neistota a EÚ môže prispieť k situácii. EÚ by sa mohol viac angažovať tým, že by uviedlo akési normantívne orientácie pre obe strany. To je jedna vec. Druhou vecou je to, že občianská spoločnosť komunikuje navzájom. Áno, komunikovala od samého začiatku medzi sebou. Je veľmi dôležité, že v Arménsku máme ľudí, ktorí sú, uh, hľadia do budúcnosti a keď uh, nám dáte perspektívu budúcnosti a tá perspektíva budúcnosti je koexistencia uh, a integrácia, pretože spoločnosť v oboch štátoch sa chce zaintegrovať do Európskej únie. Nehovoríme tu o, o, e, o politickom vedení, hovoríme o spoločnosti. A v podstate musíme to vyriešiť cez otázku bezpečnosti, ale závisí to od politickej situácie v krajine, takže e, bezpečnosť, politické otázky a demokratizácia sú veľmi úzko prepojené, pretože čím väčší vplyv Ruska, čím sa viac posilňuje ruský vplyv, tým menšia šanca je tu, aby EÚ pomohla vybudovať miera bezpečnosť v regióne. A to je aj o samotnej odolnosti EÚ. Ďakujem. Ďakujem pani Aliv a pani Minezian Matno. Teraz ďakujem pekne eh, za pripomienky. Eh, naozaj vítam, aby sa dobrá správa riadenie a ľudské práva dostali do priorít eh, tejto dohody, pretože jednak sme hovorili o tom, aké je to dôležité a hovorili o tom, ako je to v záujme oboch krajín v tomto prípade, ale môžem hovoriť konkrétne za Arménsko, ale uh, hlavne EÚ, pretože toto je jediná záruka e, zodpovedného partnera a toho, že môžeme partnera brať za, na zodpovednosť. Ale uh, chcem ešte aj sa vyjadriť k tomu, že ja nie som odborníčkou na geopolitiku a otázky mieru. Ja by som sa teda mohla vyjadriť k tomu len to, že monitorovanie uh, Mm, zastavenia e, násilia e, môžeme len uvítať, je to želateľné, monitorovanie prímeria je nevyhnutné a e, Zdá sa, že tu je veľká prekážka nie len dosiahnutiu pokruhu v krajine, nie len k mieru milovnému, mierovému a bezpečnému životu v krajine, ale aj v pokroku v oblasti socioekonomických a demokratických demokratických aspektov e, týchto dvoch krajín, pretože jednoducho sa stali e, rukojemníkmi konfliktov. Vlády z nich spravili rukojemníkov konfliktov a závislosti od Ruska, ktoré takmer rovnakým spôsobom, takmer v rovnakej miere e, vyzbrojuje obe strany. Čiže, ak som správne pochopila, bola tu aj otázka ohľadom politickej vôle a šanci na uzavretie dohody. Ja neviem predvídať, ale som presvedčená o tom, že ak chceme si zaručiť, že sa vyhneme zhoršovaniu situácie, musíme sledovať, ako krajina napreduje v období, kedy sa musí zreformovať. A tie reformy sú naozaj veľmi dôležité z ekonomického pohľadu, z pohľadu ochrany ľudských práv a z pohľadu štátnej správy a musíme sledovať implementáciu týchto reformy. A na to som vás upozorňovala. Toto je jediná záruka, ktorá je dôkazom politickej vôle. Ak elita, ak režim je ochotný sa zreformovať, ako sú tu povedz, zaznelo, e, aby sa obmedzila moc oligarchie, dajú sa kontrolovať, dajú sa obmedzovať takéto právomoci a sú reformy, ktoré to môžu zabezpečiť. Ak takéto reformy sú na programe a ak sa presadzujú, tak potom môžem mať určitú nádej, že tu je skutočná politická vôľa a šanca na to, aby naozaj e, tu boli vyhliadky na vývoj, ktorý povedie k obmedzeniu korupcie v krajine, ktorý e, posilní krajinu socioekonomicky, ale aj v oblasti bezpečnosti, pretože e, zabezpečí e, bezpečnosť v krajine. Takže e, teší ma, že v tomto hľade si dávate ako priority ochranu ľudských práv a dobrú správu a riadenie. E, E, zaznelo vyhlásenie o tom, že Arménsko má iba jedného priateľa a potom sa tu hovorilo o e, iných veciach. E, to v podstate tu nejde iba o tieto veci. Arménsky ľud naďalej vníma EÚ ako priateľa, nadalej vníma EÚ ako subjekt, ktorý môže priniesť spravodlivosť a hlas. A to je presne to, čo ľudia, obyčajní ľudia e, vnímajú ako prioritu, keď zhliadajú k EÚ. Čiže v tomto zmysle, podľa mňa, to ešte stále tu je, existuje dialog o ľudských, o ľudských právach, zaznela e, vlastne tu otázka, ako to vnímame. Ja si myslím, že momentálne nemáme veľa pozitívnych vecí, ktoré by sme mohli e, nahlásiť a povedať, že cez dialog o ľudských právach sme dosiahli to či ono, ale e, ak by sme tvrdili, že to nie je efektívne, asi by to nebolo korektné hodnotenie, pretože viem, že taký, máme kapacitu prispieť k dialogu o ľudských právach, že sú tu dôležité otázky, domáce násilie, boj proti diskriminácii, e, volebná kampaň, E, zákaz mučenia. To sú všetko veci, ktoré sú na programe a preto vítam túto kapacitu a podporujem to, že sa kladú väčšie požiadavky, nie nanúcovanie, pretože o to tu ide. EÚ a v diplomatickom prejave sa nejak nehovorí to, že nechcem nič nanúcovať. Tu nejde o nanúcovanie, ide o to, aby ste vy dodržali vašu stranu dohody. <clears throat> Pretože požadovanie zodpovednosti znamená, ak požadujete zodpovednosť, ak požadujete to, aby druhá strana zobral zodpovednosť za svoje záväzky. To vytvára politickú vôľu a vytvára priestor na to, aby sa dali dosiahnuť výsledky. Čiže nejde o nanúcovanie, ide jednoducho o zabezpečenie zodpovednosti. Čo dokáže občianská spoločnosť, aký je tu potenciál občianskej spoločnosti spraviť to, čo nerobí vláda, čo nedokáže vláda spraviť. No tu vo mm, všetkou úctou nemám veľkú nádej, pretože momentálne a už pomerne dosť dlho, žiaľ, nie, žiaľ, nie je to správne slovo, ale musím povedať, že To nie je zlyhanie občanskej spoločnosti. Opäť je to politická situácia, konkrétne v Azerbajdžane, ktorá v podstate nechce, aby občianská spoločnosť sa zúčastňovala na dialogu. My sme sa snažili a zbližovali sme E, po celé 10 ročie predstaviteľ občianskej spoločnosti a je tu veľmi aktívna spolupráca občianskej spoločnosti na rôzne témy, e, monitorovanie možnosti slobody prejavu a podobné veci. A teraz je ten vývoj stále menej pozitívny práve preto, že sa obmedzuje verejný priestor v krajine. Nie dô, nutne v dôsledku konfliktu po aprílovej štvorňovej vojne sa situácia ešte zhoršila, ale ešte aj predtým bez aktívnych konfliktov. Jednoducho kapacita pre všetky azerbajdžanskej občianskej spoločnosti a ich participácia na takomto dialogu bola vo veľkej miere podritá. Čo sa týka opäť teda obmedzovanie moci oligarchie, sú tu požiadavky na dobrú správu a riadenie a na boj proti korupcii, to celé je podporené Európskou úniou aj americkou vládou mimochodom a je to podporované aj teda materiálne cez zdroje a cez e, znalosti odborníkov. Je veľmi dôležité, aby tento boj e, zašiel čo najhlbšie, ako sa dá, akákoľvek manipulácia, akékoľvek nejaký taký E, povrchný pohľad. Jednoducho nemôžeme tolerovať. Ak to budeme tolerovať, tak e, sa dostaneme do pasce nekonečného boja bez toho, aby naozaj došlo k obmedzeniu právomoci e, oligarchie. Ďakujem pekne. A pán Šojbel, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetky otázky. Pokúsim sa hovoriť veľmi stručne. Pán Tanok, E, samozrejme, aj pani Nikolaj, nedávne udalosti poukázali opätovne na to, že dochádza k eskalácii, že nie je vojenské riešenie, existuje len mierové riešenie, to je asi najdôležitejšia vec, ktorú musíme mať na pamäti že akákoľvek vojenská činnosť môže viesť len nie k riešeniu problému, ale k tomu, že sa dostane do závozu. Zapojenie EÚ, pre všetkým nové dohody podľa mňa mi dajú oveľa viac možností, pretože budú mať oveľa, ďaleko, oveľa ďaleko siahlejšie dôsledky aj na spoluprácu s krajinami a v krajine, čo sa týka eh, ochrany ľudských práv a právneho štátu, ale čo dôležité aj v kontexte vojenských konfliktov máme EÚ pána Zaba je mimoriadný vyslanec pre Zakaukásko, veľmi aktívne pôsobí. V auguste dojde k zmene, bude zvolený jeho nástupca. To je v podstate také prvé prepojenie. Aj spolupredsedanie Minskej skupiny, je tu spolupráca aj s francúzskými kolegami, samozrejme, čo je bežné. Áno, výsledky mestskej skupiny možno neprinesli také pôsobivé výsledky, ako by niektorí chceli, konkrétne vyriešenie konfliktu, ale možno existencia mestskej skupiny a spolupredsedov zabránila zhoršeniu situácie a eskalácii situácie. To samo o sebe podľa mňa je dosiahnutým výsledkom, aj keď e, zase vo svetle nedávnych eskalácií to asi nestačí. Pán Gala a Arvensko Mali sme pocit, keď sme rokovali asociačnú dohodu s Arménskom až do roku 2013, mali sme pocit, že Arménsko naozaj sa plne zapája. Arménsko vlastne eh, za najkračšiu dobu vyrokovalo, ešte za kratšiu dobu ako Gruzinsko či Moldavsko napríklad. V konečnom dôsledku to nebolo korunované podpísaním tejto asociačnej dohody, čo je škoda. A nechcem tu teraz nejak špekulovať o dôvodoch. Mm, nová dohoda, obnovená dohoda po takom období úvah, eh, kedy Arménsko si rozmyslelo, do čoho vlastne môže vstúpiť a do čoho nie. Ešte stále máme pocit, že Arménsko je veľmi motivované a chce, aby táto nová dohoda fungovala a že spraví všetko preto. A v podstate, áno, máme určitú páku, máme veľmi dobrý príklad už použitia pomoci EÚ, keď sme podporili elektronický systém hlasovania pri posledných parlamentných voľbách. To si myslím, že bol dobrý príklad toho, ako môže EU podpora priniesť pozitívne výsledky. Ale samozrejme, nie všetko bolo dokonalé pri voľbách a to sme jasne povedali v našich vyhláseniach a bol to krok vpred v každom prípade. Takže myslím si, že cez novú dohodu bude mať viac možností užšie spolupracovať aj s arménskou stranou a to isté platí aj pre Azerbajdžan samozrejme. Pán Weigl, áno, môžem len súhlasiť s tým, že riešenie sa dá nájsť iba na základe medzinárodného práva, to je jasné. Pán Buchna sa pýtal, či členstvo Azerbajdžanu vo VTO, to je asi ešte dlhý proces pred nami. Uh, Eh, Azerbajdžan sa určitú dobu moc neangažoval pri rokovaniach Svetovej obchodnej organizácie. Teraz je trošku väčší záujem aj s cieľom diverzifikovať hospodárstvo. Je tu väčší záujem a radi pomôžeme, ale mám pocit, že eh, budeme mať skôr mm, dohodu našej, teda rokovať, rokovanie našej dohode ako VTO, pretože máme aj bilaterálne dohody s rôznymi členmi, ktorí si to želajú, takže to asi ešte chvíľku potrvá a teda ja si myslím, že by sme sa mali posunúť s našou dohodou vpred, ktorá má aj obchodnú zložku, len jednoducho nemôže mať takú ambicioznú obchodnú zložku, ako by za iných okolností bola mohla mať Eurázijská únia. Pán Auseviču sa pýtal, samozrejme sme sa ne, my sa nezapájame do úradného dialógu s Eurázijskou úniou, preto nevieme až tak veľa o tom, ako funguje Eurázijská únia. Ak hovoríte s jednotlivými e, členmi Eurázijskej únie, tak dostanete trošku predstavu o tom, ale ak som povedal, nemáme žiadne oficiálne väzby na túto úniu a samotná Eurázijská únia nemá žiadny vplyv na naše dohody. My musíme jednoducho zohľadniť, aspoň Armesko musí zohľadniť to, aké, čo môže a čo nemôže s nami dohodnúť. Jasné je to, že žiadne iné členstvo nemôže byť nadradené niečomu, čo sa dohodne v bilaterálnej dohode. Bilaterálna dohoda má vždy prednosť a žiadne iné členstvo v nejakom inom zoskupení nemôže to ovplyvniť. Arménsko od španielského poslanca E, to, že oligarchovia vládnu krajine, to nie je nič nové, nie je to špecifické iba pre Arménsko a vplyv oligarchov v priestore posoviet, teda postsovietskom priestore je významný. A keď budeme mať spoločnosť právneho štátu, tak snáď toto zníži vplyv e, oligarchie a boj proti korupcii je samozrejme podmienkou sine qua non pre akýkoľvek pokrok v tejto veci. A E, na tejto veci pracujeme nielen s Almeskom, ale s tými krajinami v rámci východného partnerstva. A čo sa týka náhodného Karabachu a pandornej skrinky, všetky konflikty v regióne sú veľmi, veľmi nebezpečné a extrémne ťažké na ich vyriešenie. Niektorí hovoria, že za Dnestersko hovorí, že to bolo najjednoduchšie. Skúsenosti ukazujú, že to tak nie je náhodný Karabach. Takisto mnohí tvrdia, že to je veľmi zložité. Všetky tieto konflikty sú veľmi, veľmi nebezpečné a bránia vývoju, keď vidíte, aké šance, hospodárske možnosti má Arménsko a Azerbajdžan, by boli mali, keby tu neboli tieto konflikty. Asi by sme si všetci želali, aby sme tieto konflikty mohli ukončiť. A to asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. I would like to thank our guest speakers, Ms. Ďakujem pani Alieve, pani Minaziane aj pánovi Š... Šibelovi za o, usporiadanie tohto vypočutia. Ale ešte jedna vec. Vzhľadom na to, čo sa stalo nedávno v Náhornom Karabachu, máme veľmi aktívnych kolegov tu medzi nami, ktorí riešia Arménsko aj Azerbajdžan, ale vydali veľmi odlišné tlačové vyhlásenia v nedávnych dňoch. A chcem pripomenúť, že pán Karim ako predseda parlamentného výboru pre spoluprácu, pani eh, Harms, predsednička Euronestu, parlamentného zhromaždenia a ja ako predseda výboru AFET. My sme vydali spoločné stanovisko 6. júla, ktoré zároveň predstavuje oficiálnu pozíciu Európskeho parlamentu. A teraz to citujem. Európsky parlament eh, je znepokojený novým násilím medzi Arménskom a Azerbajdžanom z minulého eh, týždňa Opäť zahynuli civilisti, vyslovujeme hlbokú sústrasť e, všetkým pozostalým a vyzývame na okamžité zastavenie násilia medzi arménskom a azerbajdžanskom. Konflikt v náhodnom Karabachu nemá podľa nás vojenské riešenie. Vyžaduje si politické sprostredkovanie v súlade s medzinárodným právom. To je jediný spôsob, ako zastaviť zbytočné násilie a zabíjanie civilistov. Plne podporujeme mediáciu Minskej skupiny OBSE a e, na to, aby táto skupina mohla úspešne pracovať, e, musia nájsť politickú odvahu Arménsko aj Azerbajdžan na to, aby začali rokovať. Toto je naša oficiálna línia. Vyzývam kolegov, aby nás podporili. Ďakujem veľmi pekne a teraz pristupujeme k ďalšiemu bodu, bodu 6 na programe rokovania. Toto bude bod, ktorý sa bude pojednávať za zatvorenými dverami, takže iba e, členovia politických e, skupín, ktoré, ktorí majú povolenie tu byť, tu môžu ostať.